Okay, can we start the meeting? Poprosím vás, aby sme začali. I will start with the adoption of the agenda. Ďakujem, že ste prišli. Na programe máme dnes dva hlavné body, výmenu názorov s riaditeľmi agentúr. A potom máme prezentáciu správy Eurofund o, o, o dobrých životných podmienkach. Ak je agenda v poriadku, tak potom za oznámenia predsedničky by som uviedla, že máme tlmočenie do všetkých 20 jazykov, takže e, každý, kto potrebuje tlmočenie, e, môže sa pozrieť na e, obrazovke na číslo. No a začneme teda s prezentáciou agentúr v právomoci EMPL. Vítam veľmi srdečne všetky agentúry, ktoré patria do právomoci EMPL, ktoré sú tradične pozývané na začiatku každého roka do výboru pre zamestnanosť a predstavia prácu e, svojich agentúr. Pre pána Kurela je to nové. On je výkonným dočasným riaditeľom ELA. V podstate e, e, ju zastupuje poprvýkrát potom tu máme e, zastúpenie CDFOPu, Juan Mendes, e, Valdes, výkonný riaditeľ Eurofundu je tu takisto medzi nami, všetkých týchto zástupcov poznáme, takisto Kristu Sedláček, e, výkonnú riaditeľku IOŠA, tu takisto poznáme. Cezare Onestínyho takisto poznáme za ETF. A chcem zdôrazniť takisto, že tieto agentúry robia veľmi dôležitú prácu pre náš výbor. V mene výboru sa chcem poďakovať za dobrú spoluprácu doteraz a mm, dúfam, že bude pokračovať v takomto zmysle aj ďalej. Takisto sme pozvali nezávislých expertov na výmenu názorov. Za CDFOP sa e, vyjadrí pán Beko, pani López Fontene za Eurofund, pán Mikšic za EU OŠA, pani Bauer za ETF, ETF a takisto aj za ďalšiu agentúru e, budeme mať e, účastníkov, ktorí sa vyjadria. Ďakujeme za to, že ste prišli. Začneme teda s riaditeľmi agentúr. Každý má 10 minút na prezentáciu. Pani Siebel, pán Siebel e, začne ako prvý. Ďakujem. Vážení členovia výboru, pani predsednička, ďakujem za to, že sme mohli opäť prísť. Chcem predstaviť CDFOP, naše hodnoty a e, viacročné ciele, ako podporujeme politiky EÚ cez strategické oblasti operácií a takisto aj niektoré závery našej práce, ak bude mať čas, by som chcel predstaviť. CDFOP existuje od roku 1975. Vidíte prezentáciu. A e, skúma systémy ved, e, zručnosti a takisto ich prepojenie na trhy práce a spolupracujeme so zúčastnenými stranami. A spolupracujeme s našimi sestierskými agentúrami, ktoré tu dnes takisto majú na pódiu zastúpenie. Podporujeme politiky prípravu kodaňského procesu. Sme v ET 2010 a 2020. Ehm, pripravujeme politickú agendu VET, v roku 2007 eh, sa urobila externá evaluácia a teraz máme ešte silnejšiu pozíciu eh, pri podpore tvorby politik. Sme uznávaní ako Centrum eh, pre kvantitatívny a kvalitatívny výskum pre podporu politik pre mladých ľudí aj dospelých a takisto skúmame e, zručnosti a kvalifikácie. Stále viac e, práce robíme cez tzv. knowledge brokering, e, kde združujeme rôznych hráčov, rôzne subjekty a umožňujeme im e, formovať ich úlohy práce. Naše ustanovujúce nariadenie bolo novelizované v roku 2019. Máme teda teraz formálne uznanie niektorých úloh, ktoré sme už predtým robili, najmä v oblasti trhov práce, e, zručností a kvalifikácií. naša práca sa opiera o hodnoty a ciele. My chceme podporovať najmä politické ciele e, dôkazmi, spoľahlivými informáciami a poznatkami, e, efektívnym spôsobom, objektívnym spôsobom. Máme viacročné ciele ako rozvoj nových poznatkov a znalostí, monitorovanie politických trendov a E, sprostredkovateľ e, znalostí pre štáty a zainteresované subjekty. Spolupracujeme s e ET 2020, máme tu brúžské komunike, kodaňský proces, to je naše pozadie a keď sa pozeráme do budúcnosti, tak tu máme víziu VET v roku 2030. To je veľmi významná vízia, je to návrh e, alebo vízia, ktorú schválil poradný výbor pre odbornú prípravu ECVT a takisto nás e, čaká nová stratégia VED. Poznáme už trošku digitálnu transformáciu, to je naša e, dôležitá téma a teraz takisto nová ekologická dohoda prinesie nové činnosti v celej komunite VET, čiže zelené vzdelávanie, zelené pracovné miesta, zvyšovanie kvalifikácií, rekvalifikácie, aktualizácia agendy pre zručnosti a záruka pre mládež. A okrem toho podporujeme aj ciele udržateľného rozvoja SDG. A tu skúmame, ako by VET mohol pomôcť. Ide nám najmä o ciele 4 a 8, ktoré sa týkajú vzdelávania, ale samozrejme aj o ďalšie. Naše strategické oblasti spolupráce. E, vytváranie e, VET, vytváranie hodnôt VET, informovanie. Nemáme dosť času na to, aby sme to analyzovali do hĺbky, ale toto sú naše tri hlavné oblasti práce už dosť dlho. Ako som už povedala, povedal, um, informácie o trhu práce sú veľmi dôležitou súčasťou našej činnosti. Tu na vidíte pár čísel. Nie je to vždy evidentné na prvý pohľad, ale my sme výskumná organizácia a nám ide teda najmä o fakty a čísla. Tie čísla podľa mňa sú, hm, hovoria sami za seba. Citujú nás v mnohých politických dokumentoch EÚ, e, v dokumentoch Rady, Komisie, Parlamentu a takisto aj v dokumentoch sociálnych partnerov EÚ. A keď hovoríme o medzinárodných organizáciách, ktoré e, nás podprebujú. To sú napríklad OECD, alebo ILO, alebo UNESCO a podobné. E, plnenie rozpočtu. Vidíte e, čísla dole v dolnej časti v tabuľke. Vy ste tí, ktorí stanovujú rozpočty a podporujú nás. CDFOP je agentúra, ktorá E, síce sa rozvíja dosť rýchlo, ale pred Vianocami e, sme sa dozvedeli, že náš rozpočet sa zoškrtá o 300 e, tisíc eur. Dúfame, že sa to už nezopakuje. Takisto komunikujeme o našich výsledkoch práce a mm, to chcem zdôrazniť osobitne. Máme tu pekný dokument, ktorý je aj na stole. Môžete si vziať, ale musíte tak urobiť rýchlo, pretože nemáme dosť exemplárov a je to briefing note a, a vidíte na právo, ako to tam asi vyzerá v tom dokumente. Máme tam popísané publikácie, ktoré sme zverejnili. Sú to popisy systémov VET, výskumné publikácie, e, hodnotenia politík, e, rôzne hodnotenia zručností, metodologické e, príručky pre štúdie a tak ďalej. Čiže je to taký prehľad expertízy CDFOPu a v tých našich publikáciách sa skrýva celá naša a, expertíza. No a naľavo na tomto slajde vidíte, že sa snažíme teraz e, poskytovať e, rôzne fakty aj cez online nástroje. Vidíte tu ikonky, ktoré máme na našej webovej stránke. E, budeme mať v roku 2020 databázu pre VET programy v Európe o tom, ako sa rozvíjajú kvalifikácie, stimuly, rôzne príručky, usmernenia školiacich systémov a tak ďalej. Potom je tam pekný nástroj financovanie učňovských stáží, k tomu je databáza. Potom tam máme nástroj na analýzu voľných pracovných miest. To je veľký nástroj, ktorý je prístupný cez našu webovú stránku. V roku 2018 sme takisto schválili e, pro, e, systém pre prognózu, e, pre zručnosti, potom tam máme takisto prieskum verejnej mienky o VET a ďalšie zdroje. Náš cieľ je teda jednoznačný. Chceme uľahčiť prístup k tomuto obrovskému korpusu informácií, ktorý CDFOP má. Prosím, pozrite si túto webovú stránku. Nemáme už veľa času, ale chcel by som ukázať zo pár výsledkov, ale tie preskočím. E, rád sa s vami potom neskôr porozprávam bilaterálne. Skúmali sme rôzne trendy trhov práce a prepojenie s demografickými efektami, ale to preskočím. Chcem radšej zdôrazniť, e, čo skúmame v oblasti E, nedostatkových zručností, ktoré môžu obmedziť kapacitu Európskej únie investovať. E, e, existujú rôzne príčiny, prečo nám chýbajú niektoré zručnosti na trhoch, no ale tieto nedostatkové zručnosti zvyšujú cenu práce, takisto spomalujú hospodársky rast, podporujú štruktúrálnu nezamestnanosť, a tak ďalej. Preto dostupnosť dobre vyškolených pracovníkov sa takisto aj najčastejšie spomína. Um, najčastejšie to spomínajú podniky ako dlhodobú prekážku investovania. Napravo vidíte, že tieto nedostatky uh, pociťujú skôr niektoré podsektory ako malé a stredné podniky, inovatívne, rastúce firmy, možno aj firmy v stavebníctve, vo výrobnom sektore a potom firmy, ktoré majú problémy e, s prístupom k financiám na finančných trhoch. Preskočím ďalšie časti. Toto je síce veľmi zaujímavé, ale nechám to skôr na diskusiu neskôr. A chcem prejsť mm, k, k tzv. crowdovej práci, crowd work. Urobili sme štúdiu, ktorá sa nazýva Crowd Learn s našimi sestierskými agentúrami zorganizujeme aj pre vás podujatie potom na túto tému. 19. marca bude to obed, kde sa konkrétne pozrieme na platformu, platformovú ekonomiku a tzv. crowd prácu. Preskočím všetko, čo sa týka crowdovej práce a potom ukážem ešte na záver tu na mm, túto svetiňu, tak povediac Viete, že najžiadanejšia zručnosť v rôznych sektoroch je e, schopnosť zvládať zmeny. E, schopnosť zvládať tranzície, zvládať zmenené podmienky na trhu práce a tak ďalej. Čiže toto bude ambiciózny cieľ na ďalšie 10 ročia. E, sústredíme sa veľmi na také zručnosti, ktoré súvisia s digitálnymi vecami a so zelenou transformáciou. E, sú to podľa nás veľmi silne prepojené zručnosti. No a my chceme, aby naša práca podporovala politiky a e, zdroje financovania, ktoré poskytnú prístup k týmto novým zručnostiam. Vidíte e, na ľavo aj na pravo tie šípky. My sa snažíme našou prácou informovať politikov a politiku. A potom tam máme ten druhý smer, snažíme sa formovať aktívne našimi poznatkami politickú agendu. No a čo nás čaká v roku 2020? Nemám už čas, e, myslím na to, aby som o tom hovoril podrobne, ale vidíte tu poznatky o zručnostiach, rozvoj zručností a monitorovanie e, implementácií politik VET. To sú teda hlavné zložky našej činnosti. A to vlastne je to, čo je najbližšie nášmu srdcu, tak povediac. Ďakujem za pozornosť a e, uvítam samozrejme otázky. Ďakujem. Máme samozrejme čas na otázky, ale až neskôr. A teraz dostane slovo pán Juan Mendez Valdés, ktorý bude hovoriť o práci Eurofoundu. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať tomuto výboru za pozvanie. Niektorí poslanci tu boli už aj v minulom volebnom období. Posledný krát sa teraz zúčastňujem na tomto e, výročnom stretnutí, pretože som riaditeľom Eurofoundu už viac ako 9 rokov a na konci roku 2020 sa skončí moje obdobie e, funkčné. Dúfam, že budeme mať čas aj neskôr na diskusii, ale v tomto formáte sa už nestretneme viac. Takže ďakujem za podporu pre našu agentúru. Minulý rok bol rokom zmien. Zmenilo sa parlament aj komisia, ale takisto aj ustanovujúce nariadenie sa zmenilo. Máme novú sestierskú agentúru ELA, e ktorá bude najdôležitejšia, najväčšia. Máme externé hodnotenie a tento rok e, končíme viacročný e, program. Tento rok vlastne e, implementujeme posledný rok cyklu, štvoročného cyklu. Počas tohto cyklu sme implementovali štyri piliere, ktoré e, sa týkajú pracovných podmienok a udržateľnej práce, týka sa to kvality pracovných miest e, a takisto požiadavky pracovať dlhšie, pretože tu máme demografické zmeny. Potom druhý pilier industriálne vzťahy. Sociálni partneri formujú takisto našu, na, naše pracovné iniciatívy. Nejde e, tu iba o, o národnú legislatívu alebo politiku. Trhy práce sa menia, prichádza reštrukturalizácia, tým sa mení kvalita života spoločnosti samozrejme. Okrem týchto štyroch priorít máme dve prierezové priority. Jedna je digitalizácia, a to, ako, ako to ovplyvní e, svet práce a zamestnávania. Na tomto sme veľa pracovali v posledných rokoch. A druhý prierezový cieľ e, monitorovanie sociálnej konvergencie v Európe. Nebudem predstavovať všetky výsledky samozrejme. Máte to v oficiálnych dokumentoch Eurofundu, ale pár hlavných informácií. V roku 2019 v prvej strategickej oblasti sme zverejnili spolu s ILO prvú správu, ktorá používala dáta eh, veľkého prieskumu, kde sme pokryli 41 štátov, 1,2 miliardy pracovníkov z celého sveta. A skúmali sme Spojené štáty americké, napríklad Južnú Koreu, niektoré čínske mesta a takisto niektoré latinskoamerické štáty a tam sme porovnávali kvalitu života a pracovných miest. A takisto sme skúmali sklbenie rodinného a pracovného života. Mali sme údaje o napríklad skutočných pracovných hodinách a o tom, čo uprednostňujú matky alebo otcovia. A to nám poskytlo príspevok do celej diskusie o e, sklbení pracovného a rodinného života a rodičovstva. No a čo si vlastne politika z toho môže vziať? Máme spoločnú správu o zamestnávaní z roku 2020, najmä o kvalite pracovných miest. Takisto máme za sebou veľa prezentácií o pracovných časoch a samozrejme aj o rodovej perspektíve a o sklbení rodinného a pracovného života. O tom sa hovorilo aj počas rumúnskeho predsedníctva na Rade ministrov. V roku 2020 pokračujeme v práci E, chodíme do terénu a vedieme e, rozhovory. E, pokryli sme 40 tisíc pracovníkov vrátane Spojeného kráľovstva, ktoré ešte je členom. No a celý ten proces totiž začal predtým, než bol schválený Brexit. A teraz to robíme vlastne posledný krát v Spojenom kráľovstve, kde skúmame kvalitu pracovných miest a vlajkovú správu s hlavnými poznatkami zverejníme a máme ďalšie analýzy, nebudem všetky spomínať, ale dôležité sú napríklad analýzy telepráce, práce na diálku. Analýzovali sme to právo na odpojenie sa, right to disconnect, o tom sa už hovorilo aj v Európskom parlamente. Um, industriálne vzťahy. Urobili sme veľa, ale e, najväčšiu pozornosť si získali minimálne mzdy a k tomu poskytneme aktualizované informácie, hrubá minimálna mzda, e, vývoj minimálnej mzdy, čo vlastne reálne dostávajú pracovníci EU. Toto vidíme takisto, že je to použiteľné aj v konzultáciách 14. januára komisia predstavila prvý konzultačný dokument a podporujeme naďalej európsky sociálny dialog a sektorálne sociálne e, e, výbory pre dialog. Zverejníme e, informácie ďalšie, ale ako som povedal, pokiaľ ide o minimálne mzdy, ale sú tu aj ďalšie oblasti, ktoré sú teda pokryté, pokiaľ ide o spoločnú správu a v rámci toho návrhu, respektíve v rámci tých konzultácií ohľadne spúšťania minimálnej mzdy. V rámci roku 2020 budeme pokračovať v podobných oblastiach, budeme zverejňovať flagship aj v ostatných oblastiach a takisto sa venujeme otázke podpory pokiaľ ide o zaangažovanie sociálnych partnerov v rámci semestra a pokiaľ ide o podporu vytvárania kapacít sociálnych partnerov v oblastiach, ktoré možno aj vás zaujímavú práve pokiaľ ide o súčasné diskusie týkajúce sa rodovej otázky, pokiaľ ide o transparenciu v vyplácaní mužov a žien. Pokiaľ ide o príspevky parlamentu, mali ste tu prezentáciu hľadne kolektívneho vyjednávania a táto diskusia, táto diskusia vlastne je zorganizovaná aj zo strany socialistov. Pokiaľ ide o zmeny na, pracov, na trhu s prácou, máme tu spoločný projekt s kolegom Jordím, pokiaľ ide o teda s organizáciou CDFOP, my sa snažíme nielen zdieľať to finančné bremeno, ale chceme mať aj lepší priehľad. E, mali sme možnosť kontaktovať a interviovať vyše 30 tisíc firiem v Európe a budeme prezentovať výsledky tento rok. Spolupracujeme aj s IZO, Inštitút pre, firem, pre pracovné, pracovnú ekonómiu. Budeme zverejňovať veci v týchto oblastiach. Máme viaceré projekty v tejto oblasti. Bol to pilotný projekt, ktorý navrhol vlastne tento parlament, kde teda okrem iných vecí sme robili určité scenáre výhľadu do budúcnosti. Napríklad pokiaľ ide o implementáciu Parížskej dohody a tam máte hlavné zistenia, pokiaľ ide o plné plnú mieru implementovania týchto opatrení, aký to bude mať dopad na HDP v Európskej únii. Máme informácie za jednotlivé krajiny a takisto aj vytváranie pracovných príležitostí na úrovni 0,5 a samozrejme sú to aj určité sektory, kde prídeme o pracovné príležitosti. Potrebujeme v tejto oblasti ďalšiu prácu a budeme naďalej pokračovať v našej práci, pokiaľ ide o štruktúrálne zmeny. Viaceré z týchto politík sa venujú otázke implementácie Parížskej dohody. Boli tu spomenutí viacerí aktéry. Takisto táto správa o zamestnávaní spoločná táto má aj kompletnú sekciu, ktorá sa týka životného prostredia a venujeme sa teda našim zisteniam a budeme mať ďalšie kontakty s ostatnými firmami a budeme nakoniec publikovať túto správu a výsledky za jednotlivé agentúry. Takže toto môžeme preskočiť. Pokiaľ ide o kvalita života a verejných služieb, takisto máme správu vlajkovú ohľadne e, kompozície domácnosti. Súčasť tej práce bola využitá aj v rámci spoločnej implementačnej správy a čo je zaujímavé je, že Svetová organizácia pre zdravie v rámci analýzy, pokiaľ ide o ekvitu v zdraví, E, tak využívajú e, naše údaje ohľadne toho, akým spôsobom tieto informácie sa vyvíjajú, alebo ako to ovplyvňuje jednotlivé krajiny a aké sú teda e, dôvody, pokiaľ ide o tie rozdielnosti medzi krajinami. V roku 2020 by sme sa ešte raz venovali otázke mladých ľudí, pokiaľ ide o vzdelávanie a školenie mladých ľudí a pokiaľ ide o ďalšie projekty. Takisto pokiaľ ide o nedostatok práce, to je takisto súčasť prezentácií v rámci tejto správy. Pokiaľ ide o digitálny vek, tam sa sústredíme na platformovú prácu. Už tu bolo povedané, že tu budú prezentácie v rámci toho obedu, ktorý organizuje e, predsednička, pani predsednička súčasná Niektoré z týchto výsledkov sú v správe obsiahnuté a naďalej budeme pokračovať v našej práci, budeme sa pozerať na ďalšie scenáre do budúcna. A v neposlednom rade, pokiaľ ide o konvergenciu, môžeme poukázať na dobré a negatívne správy, pokiaľ ide o konvergenciu. V Európe to bolo odprezentované na viacerých úrovniach aj v rámci MK, MK a stretnutí SPC. Takisto sme spolupracovali aj s DG ECFIN a to si vyžiadalo veľkú pozornosť. A teraz ešte pár informácií ohľadne výsledkov, pokiaľ ide o informáciu o spokojnosti spo- klientov. 95% hovorí, že sú spokojní, že máme publikácie vysokej kvality. 94 hovorí, že máme e, údaje, na ktoré sa dá spolahnúť. Takisto, že naše údaje sú relevantné, pokiaľ jednotlivé oblasti a tak ďalej. A pokiaľ ide o indikátory výkonnosti, 160 dokumentov Európskej únie využíva naše zistenia. Sú to kľúčové dokumenty pre komisiu parlamentu. A parlament je teda ten druhý najväčší užívateľ našich údajov. Takisto sú tu požiadavky, aby sme spolupracovali s kľúčovými organizáciami, pokiaľ ide o stiahovanie našich údajov. Snažíme sa robiť, čo sa dá. Nemáme teda čas, aby sme hovorili o ostatných oblastiach. Chcel by som povedať, že žiada sa, aby sme začali spolupracovať aj s ďalšími partnermi a v istej chvíli teda budeme spolupracovať s týmito. Začneme teda spolupracovať s Európskou agentúrou pre životné prostredie, pretože pokiaľ ide o prípravu nového cyklu, budeme sa sústrediť na anticipáciu, aký to bude mať dopad na zmenu. Chceme sa sústrediť nielen na digitalizáciu, ale aj na E, ten prechod, a teda nie len pokiaľ ide o sociálny prechod, ale aj pokiaľ ide o koncept sociálnej kohezie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja za vašu prezentáciu, teda poslednú v rámci tohto obdobia. E, budeme mať teda možnosť stretnúť sa s vami ešte tento rok. Neviem, či sme už teda pozvali kolegov, pokiaľ ide o ten obed pracovný 19. marca, ale tí, čo sú tu v miestnosti, si môžete tento deň už zaznačiť teraz, pretože budeme mať zasadnutie ohľadne pr- platformovej práce, budeme spolupracovať s našimi agentúrami. A teraz by som rada dala slovo tre- pani Kriste Sedláčekovej, ktorá je výkonná riaditeľka Európskej agentúry OŠA. Nech sa páči, vážená pani predsedajúca, dobré ráno, kolegovia a kolegyne, vážení poslanci, členovia výboru EMP. Chcela by som vám teraz sprostredkovať informácie ohľadne toho, čo sa udialo v roku 2019 a takisto určité vyhliadky do roku 2020. V rámci našej agentúry sme mali úspešný rok za sebou, oslávili sme 25. výročie to teda znamená, že prispievame takýmto spôsobom zlepšovaniu pracovného života v Európskej únii už 25 rokov a sme teda relatívne úspešní, rozvíjame, e, analýzujeme, rozširujeme technické, vedecké a ekonomické informácie ohľadne bezpečnosti. A takisto využívame dôležité nástroje na to, aby sme sprostredkovali tieto informácie ohľadne bezpečí pri práci Organizujeme teda najväčšiu kampaň z celosvetého hľadiska. Posledná sa napríklad ukončila minulý rok, to sa týkalo nebezpečných látok, to znamená veľmi dôležitá téma a teraz by sme mali začať novú v októbri počas Európskeho týždňa svalových ochorení. Takže už sa tu spomenuli viaceré veci my sa venujeme základným informáciám, ktoré tu máme. Došlo tu k harmonizácii, teda na úrovni DG Employment a agentúr, ktoré do toho spadajú a takisto treba povedať, že to je pozitívny vývin situácie. Chcela by som spomenúť jednu vec, ktorá bola teda aj spomenutá. Podľa môjho názoru e, to bolo práve to chýbajúce ohnievko, pokiaľ ide o e, našu agentúru. Treba povedať, že teraz máme už ustanovených nezávislých e, expertov, ktorý je, má pozorovateľský štatút v rámci e, riadiacej rady. Je to Vlan Nixič, ktorý vlastne už tu bol spomenutý a on už bol na zasadnutí rady minulý týždeň a naše prvé diskusie skutočne prebehli veľmi pozitívne a preto ja som presvedčená, E, že to bude posilňovať úzkú spoluprácu medzi nami a Európskym parlamentom. Pokiaľ ide o bezpečnosť na pracovisku, e, sú tu viaceré e, informácie, ktoré využívame ako feedback a z toho by sme mohli vyvodiť, že pokiaľ ide o bezpečnosť, to aj naďalej zostáva dôležitou oblasťou pre Európsku úniu a preto by som vás chcela informovať ohľadne nového videoposolstva, ktoré máme sprostredkované na našej webovej stránke. Bolo to pripravené zo strany kabinetu nového komisára Šmita a tam je jasne povedané, že bezpečnosť práci je dôležitá otázka pre DG Employment, ale predovšetkým pokiaľ ide o komisiu a takisto tam je informácia, že pokiaľ ide o kontext zavádzania nových technológií, digitalizácie nových telefónov, spolupráce alebo nových fóriem spolupráce, že čo treba urobiť na to, aby sme ľuďom zabezpečili bezpečné podmienky na pracovisku v práci, aby sa dostali teda dôchodku v zdraví. Takže pokiaľ ide o zverejnenie informácií za komisiu, ktoré sa týkajú evaluácie, Eh, štyroch agentúr. Eh, tieto hodnotenia potvrdili pozitívny vývin situácie, pokiaľ ide o našu agentúru. Je tu nejaké opodstatnenie toho, že by tu mali nastať nejaké veľké zmeny. Samozrejme, eh, tieto odporúčania sa týkajú od jednotlivých agentúr, ale takisto to súvisí aj pokiaľ ide o našu spoluprácu. Myslím si, že budeme to musieť implementovať a zhovárať sa o tom, ako a kedy to budeme implementovať. Ako som už povedala, rok 2019 bol veľmi úspešný. Začali sme implementáciou, značnou implementáciou nášho rozpočtu a takisto tu máme úzkú spoluprácu, ktorá sa zlepšuje práve na úrovni spolupráce s našimi národnými partnermi, ktorí sú kľúčoví pre OŠ, OŠu, pokiaľ ide o E, túto spoluprácu, ktorá je veľmi úzka, ale takisto sme ju obohatili o spoluprácu so sociálnymi partnermi, pokiaľ ide o náš program. A pokiaľ teda ide o výsledky, výsledky za rok 2019, ako viete, tá naša hlavná cieľová skupina to sú teda politici, ktorí majú zabezpečiť e, sprostredkovanie informácií a prijatie rozhodnutí na základe našich informácií. Týka sa takisto aj malých a stredných podnikov, mikropodnikov. Mikropodniky a malé a stredné podniky sú teda začlenené do toho, do väčšiny toho, čo robíme, pretože takýmto spôsobom my e, sa snažíme adaptovať tie naše posolstva a informácie práve pre ich potreby. Takisto sme zverejnili súčasnú situáciu výskumu, pokiaľ ide o témy súvisiace s ochoreniami, ktoré súvisia s určitými odvetviami pracovnými. Ešte stále sa dá vidieť, že takéto choroby z povolania majú rastúcu tendenciu, takisto pokiaľ ide o rakovinu, boj proti rakovine, máme tu určité publikácie, ktoré sa venujú aj téme návratu do práce po liečbe rakoviny, takisto e, vystavenie biologickým agentom a takisto tu bude ďalšia publikácia, ktorá bude e, v tejto oblasti pripravená tento rok a takisto ďalšie otázky, ktoré súvisia s chorobami povola- z povolania. Pokiaľ ide o nákladovosť a výhody týchto informácií, E, my sledujeme túto situáciu a chceli by sme teda vytvoriť konkrétnu spoluprácu s VHO a DLO a chceli by sme rozvíjať modely nákladovosti, pokiaľ ide, pokiaľ ide o spoluprácu. Chceli by sme prezentovať nové informácie v najbližšej dobe. Takže pokiaľ ide o kampaň Zdravé pracovisko, to je takisto jedno z našich vlajkových projekt, jeden z našich vlajkových projektov, špecifické projekty. Treba povedať, že v súčasnosti sme ukončili ten projekt, ktorý sa týkal nebezpečných látok. Treba povedať, že to bola jedna z najúspešnejších kampaní, ktorú sme tu kedykoľvek mali, pretože pokiaľ ide o mieru zaangažovanosti, táto bola vyššia ako kedykoľvek predtým. Pokiaľ ide o nakladanie s karcinogénmi a nebezpečnými látkami, e, týmto sa venujeme prioritne v rámci tých nebezpečných látok. Takýmto spôsobom prispievame aj k realizácii e, tej cestovnej mapy holandského predsedníctva. Ako to už bolo povedané predtým, pokiaľ ide o tie mikro a malé a stredné podniky, tieto sú častokrát veľmi dôležité, pokiaľ ide o našu agentúru. My zverejňujeme alebo sme zverejnili pred rokom veľký prehľad informácií a budeme aj naďalej v tejto oblasti pokračovať. Práve pokiaľ ide o kontext mikropodnikov, malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o rozvoj nástrojov pre tieto malé a stredné podniky, ako aj mikropodniky, my sme už rozvi- alebo rozvíjame už celé roky a zlepšujeme Eurotool, to znamená interaktívny, interaktívny internetový spôsob hodnotenia rizika, na ktorom môžu participovať aj malé a stredné podniky a sociálni partnery na národných úrovniach. Toto sú teda tie oblasti, ktoré sú dôležité. Takisto sa snažíme spolupracovať s expertmi a sociálnymi partnermi, pokiaľ ide o otázku oblasti polnohospodárstva, stavebníctva, pretože tam vlastne spadá väčšina tých malých a stredných podnikov. Finalizujeme takisto aj prácu terénu, pokiaľ ide o prehľad e, ohľadne podnikov v celej Európe. Mali sme možnosť e, byť v kontakte s takmer 45 tisíc ľuďmi, ktorí v rámci týchto podnikov zabezpečujú bezpečnosť v týchto podnikoch a tieto informácie teraz môžeme porovnávať s predchádzajúcimi informáciami. Nebudem teraz hovoriť detailne, ale čo je dôležité, máme tu nové zistenia, napríklad pokiaľ ide o význam legislatívy, pokiaľ ide o význam tých informácií, ktoré máme. E, po prvýkrát vlastne sme sa pýtali, že akým spôsobom e, sa pohli ďalej na firemnej úrovni, pokiaľ ide oblasť digitalizácie. Spolu s komisiou rozvíjame komplexný informačný systém v spolupráci s našou agentúrou a vizualičný nástroj, tzv. OŠ barometer, kde vlastne môžete vedieť situáciu v celej Európe, berúc do úvahy viaceré ukazovatele, a môžete to teda navštíviť a pozrieť sa na detaily za jednotlivé krajiny a pokiaľ ide o rok 2020, tam by som spomenul tri hlavné aktivity. Napríklad pokiaľ ide o tie problémy muskulárno-skeletálne, takisto pokiaľ ide o e, predčasný dôchodok súvisiaci s ochorením, to takisto bude súčasť tej novej kampane, ktorú tu budeme mať v najbližších 24 mesiacoch. Digitalizácia je vysoko prioritne na našom programe. Budeme mať nový, nový prehľad v rámci našej agentúry, takisto bude správa. Spolupracujeme s agentúrami, s Eurofondom, a s Eurofoundom a to z viacerých uhlov pohľadu. Ale treba povedať, že tá spolupráca tu musí byť zabezpečená Takisto, pokiaľ ide o tie o zistenia týkajúce sa malých a stredných podnikov, začíname teda projekty, pokiaľ ide o to, aké vplyvy sú tu, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov. A v neposlednom rade začneme teda aj ten prehľad ohľadne vystavenia zamestnancov karcinogénnym látkam. Začneme teda na úrovni novej metodológie a ešte sú tu ďalšie aktivity, ktoré teda pripravujeme za rok 2021. Ide tu obehové hospodárstvo a takisto bezpečnosť na pracovisku. A čo teda vlastne sa súvisí s touto oblasťou, pokiaľ ide o bezpečnosť na pracovisku a pokiaľ ide o sociálne rizika, sociopsychické rizika. Máme teda viaceré prehľady Treba si uvedomiť, že to je dosť citlivá otázka a máme tu potrebu viac nástrojov na to, aby sa zlepšovala táto e, problematika. Toľko. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Poprosím pána Onestínyho, aby sa ujal slova. Nech sa páči, môžete nám predstaviť prácu ETF. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, veľmi pekne ďakujem aj výboru za túto príležitosť, za to, že môžem dnes pred vás predstúpiť a poinformovať, nás, poinformovať vás o práci našej agentúry. Um, dotknem sa takých tých hlavných bodov. Um, my sme publikovali veľa podkladov, takže ehm, mnohí aj viete, že sme mali príležitosť sa zísť minulý rok. Odprezentovali sme vám našu prácu vtedy. Európska vzdelávacia agentúra je jediná agentúra, ktorá pracuje aj mimo únie. To znamená, že ten mandát je jedinečný v tomto zmysle. Zároveň sme v roku 2019 oslavili 25. výročie nášho vzniku a mysleli sme si, že je to dobrá chvíľa, aby sme sa trošku obzreli, aby sme si zabilancovali, aby sme si zhodnotili našu prácu a prediskutovali si, čo by sme mohli robiť do budúcna ako by sme prispôsobili ten mandát, ktorý sme dostali 25 rokmi. No a my sme sa začali samozrejme venovať e, novej stratégii do budúcna. Vyzvali sme e, hlavných aktérov, aby, aby sa takisto vyjadrili našej práci. Máme tu aj pozorovateľov, pani, pani Bauer, Maserkusa a um, vďaka, aj, aj vďaka ním sme, sme si mohli vyhodnotiť našu prácu. Ďalej sme spolupracovali s partnerskými krajinami. Máme 29 partnerských krajín z oblasti Stredomoria, Strednej Ázie, Západného Balkánu. Rovnako sme sa zaoberali aj kontextom, v rámci ktorého v súčasnosti pracujeme. Ten kontext vy samozrejme dobre poznáte. Ide o kontext, kde kde, kde badáme určité medzery v zručnostiach, kde sú medzery medzi očakávaniami podnikov a tým, čo je skutočne pracovný trh schopný ponúknuť. Nie je to určite e, taká jedinečná situácia e, v jednotlivých krajinách, ale určite možno konštatovať, že v niektorých krajinách je situácia akutná. Potom e, dôležitá je aj rekvalifikácia v niektorých týchto krajinách. To samozrejme súvisí aj so stabilitou, rastom a udržateľnosťou. Čiže diskusia o stratégii bola aj o tom, aby sme sa pozreli na to, ako my ako agentúra môžeme prispieť, ako možno podporiť úsilie týchto krajín pokiaľ ide o túto oblasť. Ďalším, ďalšia vec, my ako Mm, otázka, otázka zručností sa teraz posunula vyššie na európskej politickej agende. Máme tu sociálny pilier. To je veľký výdobytok, výdobytok to, že vzdelávanie, a, že vzdelávanie sa teraz dostalo vyššie na zozname priorít a um, my to vním, zároveň vnímame aj to, že krajiny rozšírenia posilňujú svoje úsilie a snažia <coughs> sa o to, aby mohli naozaj e, plne profitovať z členstva a <coughs> zároveň e, v rámci ekologického dohovoru už, tie, už bolo tiež E, uvedené, že zručnosti budú zohrávať veľmi, veľmi dôležitú úlohu aj v súčinnosti s partnerskými krajinami. Ekologický dohovor je aj o podpore udržateľnosti a tu práve musíme hľadieť aj poza naše hranice a v rámci našich externých problémov, e, prepašte, programov vidíme, že skutočne, skutočne um, je snaha reformovať systémy v našich partnerských krajinách a je to, je to súčasťou našej práce, našej spolupráce s týmito krajinami. Takže o, mm, o čom je teda nová stratégia? Chcel by som najprv poďakovať e, pani Langen Siepen. Mm. Stretli sme sa s niektorými z vás na pracovnom obede. A tam sme práve diskutovali o takých tých hlavných bodoch našej stratégie. Mohli sme v rámci obeda um, si s vami prediskutovať, ako vnímate takúto stratégiu. Takže o čo ide tejto stratégii? My riešime otázky vzdelávania, oblasti vzdelávania, riešime otázku v súvislosti s ľudským kapitálom, riešime to, ako môže vzdelanie prispieť ku kapacity krajín, anticipovať a riešiť potreby, potreby zručnosti, E, nejde samozrejme len o analýzu vzdelávania izolovanie, ide, ide o riešenie, ide o diskusiu v širšom kontexte. Aj v, ide aj o um, diskusiu o vzdelávaní v kontexte pracovného trhu, demografických zmien a migrácie v rámci novej stratégie uznávame aj to, že my ako agentúra nebudeme mať možnosť získania nových zdrojov, musíme, sa, musíme teda diferencovať a zacieliť sa na ponuku, ktorú sme schopní ponúknuť našim partnerským krajinám. Samozrejme ide nám o to, aby sme mohli podporiť tieto krajiny, ktoré, re, ktoré prebiehajú mm, reformnými procesmi a musíme, eh, musíme si presne zacieliť eh, to, čo ideme robiť, akým spôsobom budeme postupovať do budúcna. No už chceme konsolidovať eh, expertízu v rámci tzv. knowledge hub, vedomostného centra. Chceme, chceme jednoducho zoskupiť našu expertízu a um, neskôr sa o ňu samozrejme podeliť potom, pokiaľ ide o poradenstvo, politické poradenstvo, tam ide o to, ako podporujeme krajiny, ako ich podporujeme, nielen pokiaľ ide o, o, o dizajn e, vzdelávania, ale ide samozrejme aj o monitorovanie, vyhodnocovania. E, ide sa, pri tom všetkom sa samozrejme musíme opierať e, o, o, o dôkazy No a v neposled, neposlednom rade je dôležité aj to, že musíme pra- pracovať viac v rámci partnerstiev. Mm, naša agentúra bola založená pred 25 rokmi a mm, treba konštatovať, že ten svet spolupráce je, je teraz už taký preplnenejší, že Jednoducho agentúr je viacej, máme tu bilaterálne agentúry, medzinárodné agentúry, UNESCO, ILO, máme tu ďalších partnerov v regiónoch, čiže musíme vytvárať synergie, musíme spolupracovať v súčinnosti s týmito partnermi, musíme optimalizovať e, našu prácu a to, čo poskytujeme. Takže dovolte ešte zo pár slov o roku 2020 2020 je prechodným rokom z pohľadu našej stratégie. Skutočne, e, skutočne um, Ide e, o to, že tu máme niekoľko vlajkových iniciatív. Dovolte mi zmieniť sa o troch, ktoré by vás mohli zaujímať. Ide jednak o monitorovací proces, turínsky proces, ide o dvojročný proces, tam riešime, zistujeme, k akému rozvoju došlo v krajinách. Ide o tri zemepisné oblasti v rámci východného partnerstva. Tam si vypočujeme e, prezentáciu národných monitorovacích procesov v Bielorusku na, národnej, na regionálnej konferencii v marci. A to potom samozrejme výsledky potom zohľadníme aj počas samitu e, neskôr ešte tento rok potom ide o geografickú oblasť e, Stredomoria a e, Strednej Ázie. Takže ak máte, ak, ak máte záujem, vždy uvítame e, účasť poslancov v rámci národných zasadnutí, ktoré sa konajú v závere procesu. Čiže ak máte záujem, nech sa páči, môžete, môžete e, sa zúčastniť týchto diskusí, keď budeme potom predstavovať výsledky týchto procesov, tak potom samozrejme o nich diskutujeme s miestnymi aktérmi, s miestnymi úradmi. Ďalej, realizujeme aj štúdie k budúcnosti, zručnosti, ale riešime tradičné sektory zároveň. A k akým zmenám v nich dochádza napríklad posudzujeme poľnohospodárstvo v Izraeli a v Maroku, alebo v Izraeli sme sa zamerali na automobilový priemysel, čiže pozeráme sa z také novej perspektívy na tradičné sektory, ktoré stále v týchto krajinách eh, dominujú, čo to znamená pre systémy odbornej prípravy, ehm, E, analizujeme aj to, e, akým spôsobom by sme mohli využiť databázy, respektíve ako by sme mohli posilniť databázy v týchto krajinách, e, využiť big data a posledným prvkom, o ktorom som chcel hovoriť, je to, že poskytneme podporu komisii pri príprave sietí eh, excelentnosti odborného vzdelávania. To je súčasťou programu Erasmus pre členské štáty a zároveň rozširujeme túto príležitosť aj pre partnerov v rámci partnerských krajín. No a chceme sa pozrieť na to, či by oni mohli mať e, osoch a prínos e, z tohoto procesu a či by, či by sme takýmto spôsobom mohli trošku zviditeľniť príležitosti v rámci odborného vzdelania. Veľmi pekne ďakujem. Nuža, posledným rečníkom, v neposlednom rade samozrejme, e, je pán z, z agentúry ELA. Ďakujem veľmi pekne. Áno, Ela je najmladšou, pán Kyros, Ela, toto je taká naj, najmladšia agentúra, a doteraz sme sa vlastne venovali tomu, aby sme agentúru zriadili. V roku 2019 bolo hlavným cieľom zriadiť, e, vybudovať e, agentúru, aby sme, dôležité bolo vybudovať štruktúru vedenia, ktorá je samozrejme potrebná na ďalšiu prácu agentúry do ďalšieho obdobia ja e, sa samozrejme teda nebudem vyjadrovať k minulosti, mm, pretože skôr v na našom prípade treba hovoriť o logistike. My sme, my sme spustili výberové konania na to, aby sme mali k dispozícii samozrejme zamestnancov, ktorí sa potom budú zaoberať jednotlivými úlohami, ktoré, ktoré boli ele udelené. Myslíme si, že teda už, už bola zverejnená aj oznámenie o výberovom konaní pre e, riaditeľa agentúry. E, máme niekoľko kandidátov, čiže pobeží riadny postup e, a budeme sa snažiť, aby zhruba v lete sa mohol nový, nový riaditeľ ujať svojej úlohy, ujať svojho úradu. to bude samozrejme znamenať, že už bude všetko pripravené na to, aby, sa, aby agentúra mohla začala, začala vykonávať svoje úlohy. O čo išlo ďalej? Teda v oktobri sme oficiálne spustili, alebo sme oficiálne otvorili e, agentúru um, za prítomnosti uh, vedúcich predstaviteľov. Odtedy sa konali dve zasadnutia manažmentu agentúry. Prvé bolo v oktobri, kde sme schválili pracovný program na rok 2019. Išlo skôr, ako som hovoril, o, o, logistické veci. No a druhé zasadnutie potom bolo v decembri a tam išlo skôr o pracovný program na rok 2020. No a o čo a na čom sa e, správna rada dohodla? Išlo o e, pri, priority našej agentúry, jednak išlo o o úlohu uľahčovania prístupu k informáciám o mobilite. Rada sa rozhodla zriadiť pracovnú skupinu s členmi správnej rady. Išlo o to, aby sa postupilo v práci na tejto témy, aby sme, a, a išlo, išlo aj o ak, akési strategické usmernenie úradov. No a ďalej išlo Ďalej išlo aj o také otázky ako pracovné inšpekcie a podobne. Pracovné skupiny sa samozrejme budú schádzať aj naďalej a práca, riadna práca začína od budúceho mesiaca. No a samozrejme musíme e, musíme byť trošku aj reálni a pragmatickí, pretože naša práca len začína. Úrad e, rozhodol že bude spoločne pracovať s Európskou platformou. E, ako viete, dôjde, bude, bude sa konať veľká informačná kampaň a úrad rozhodol, že bude spolupracovať na tejto kampani. No a na tomto pozadí urobíme niečo veľmi dôležité a symbolické a síce spustíme spoločné inšpekcie v priebehu budúceho roka ehm, my dúfame, že v nadchádzajúcich rokoch e, sa aktivity zintenzívne. Je dôležité ukázať, že, na, že, ne, že nám nejde len administratívu a logistiku, keď sú dôležité, ale že sa budeme zaoberať aj e, vecami v teréne. Skutočnosť, že e, správna rada už rozhodla o dvoch veľkých prioritách. Neznamená, že zvyšok e, úloh sme nejakým spôsobom zanedbali. Nie, nie, nie. Tých, e, tých tém je viacej, na ktorých budeme pracovať ešte tento rok. Dovolte mi uviezť dve z nich. Ide o to, aby sme, sa, aby sme zabezpečili kontinuitu práce dvoch sietí a platformy. Jednak teda ide o e, presun Euresu k nám na úrad. Eures funguje už nejaký ten čas. Ide o úspešnú sieť, musíme sa ubezpečiť, že keď skutočne dôjde k tomuto komplexnému transferu, komplexný hovorím, pretože sú tam rôzne IT otázky, ktoré sú pomerne komplikované. Čiže tam nám ide o kontinuitu a potom ide aj e, o to, aby skutočne EURES posilnil um, vyvinul väčšie úsilie na posilnenie svojej práce. No a potom nám ide aj o platformu ehm, táto platforma tu už existuje niekoľko rokov. Myslím, že platforme sa podarilo zozbierať, respektíve podporiť úsilie členských štátov sociálnych partnerov a musíme sa ubezpečiť, že keď dôjde k tomu transferu, tak ako sa predpokladá v zakladajúcom nariadení, sa ubezpečíme, že práca, bude kontinuál, práca platformy bude kontinuálne pokračovať a hovorím, už, v tomto, už týmto smerom pracujeme, nepredpokladáme nejaké závažné ťažkosti, minimálne nie v prípade platformy. Povzbudzujem aj to, že platforma a úrad už v tejto chvíli spolupracujú ako som už uviedol. Samozrejme, čaká nás veľa vízie v nadchádzajúcom roku a ďalej ide Ide napríklad o e, integráciu národných kontaktných miest, ide o tých, ktorí zastupujú členské štáty, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri fungovaní, pri náležitom fungovaní nášho úradu a očakávame, že v priebehu prvého pôroka sa s nimi stretneme a e, záleží nám na, na nich, skutočne rátame s ich, s ich prácou so správnou radou sme sa dohodli už na popise práce, ale takisto bude dôležité aj e, to, aby jednak zostali zachované teda pevné mm, mm, kontakty s národnými agentúrami, aby, mm, s národnými úradmi, aby zároveň spolupracovali aj s našou agentúrou. Takže my sme sa, sme tu trošku na tenkom lane. Naozaj sme sa snažili pracovať v rámci viacerých oblastí a vieme, že keď veci nefungujú, tak potom nastáva problém. No a zároveň samozrejme pri tejto všetkej práce sa musíme ubezpečiť, že, že v roku 2020 už budeme môcť začať pôsobiť v teréne. No a my sme, my sme začali e, s my, sme, my už teda navrhujeme konkrétne kroky v súvislosti so spoločnými inšpekciami. Navrhli sme v rámci správnej rady minimálne teda jednu spoločnú inšpekciu, ale samozrejme chceme, aby ich bolo viacej, takže na tom všetkom pracujeme. Veľmi pekne ďakujem na tejto zaujímavej za, za prezentáciu. A teraz dám E, slovo zástupcom politických skupín. Za EPP pani Fransen ako prvá. Ďakujem pani predsednička. E, ďakujem za Ďakujem. E, Všetky tieto štatistiky a odporúčania a výskum, eh, mm, ktorý predkladáte, to je veľmi eh, užitočné pre výbor EMPL a dúfame, že dobrá spolupráca bude pokračovať. Eh, tešíme sa na spoluprácu hlavne s novou agentúrou ELA. Taká, mm, taký návrh pre predsedníctvo nášho výboru pre nových poslancov by možno bolo zaujímavé navštíviť E, tieto agentúry, aby sme sa s nimi zoznámili. No a dve otázky. Ako by sme mohli lepšie zapracovať dohovory ILO do našich rozhodnutí? A to je prvá otázka. A druhá otázka. Máte pocit, že pracovné zaťaženie vašich agentúr e, narasta? A Máte dostatočný rozpočet na vašu prácu? E, na prvú otázku by som mohla okamžite odpovedať. Našim zvykom vo výbore EMPL je, že navštevujeme každý rok jednu agentúru a potom samozrejme e, my sa spýtame e, vždy pred návštevou, ktorí poslanci by mali záujem o misiu. Marian Fint. Thank you very much for your quick but uh, detailed presentation. Ďakujem veľmi za detailnú prezentáciu. Je to dôležitá agenda pre budúcnosť práce. Budem pokračovať po dánsky. Mr. Sibyl, det er meget vigtigt. Pán uh, eh, Siebel, jedna vec, ktorá je dôležitá, veľmi dôležitá, Všetci v Európe by mali mať e, prístup k možnej rekvalifikácii v priebehu života neskôr, pretože nás čakajú veľké zmeny a budú sa meniť e, samozrejme pracovné miesta. Aké sú prekážky, e, ktoré treba prekonať, aby v najbližších piatich rokoch celá Európa mala prístup k rekvalifikáciám. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste tak pekne predstavili Eurofound, pán Mendes. Eh, Menendez, ja často používam vašu webovú stránku vašej agentúry. V prezentácii ste hovorili o transparentnosti eh, v platoch. Vieme, že v Európe muži a ženy majú rozdiely v mzdách a tá transparentnosť mzdová je veľmi dobrá na to, a veľmi užitočná na to, aby sme mohli tento problém začať riešiť. Mohli by ste na to odpovedať? Pán, pani Sedlaček. Ja som bola na vašej konferencii o nebezpečných látkach na e, pracoviskách v Kodani. Bolo to vynikajúce, vynikajúca konferencia. Ako zavádzať dobre postupy na pracovisku. E, prezentácia bola inšpirujúca pre všetkých a dúfam, že budete e, tie isté metódy používať pri tých svalovo-kostrových ochoreniach, E, pretože naozaj tieto osvedčené postupy prinášajú výsledky. To naozaj niečo mení, takže tá vaša práca podľa mňa v tomto smere je vynikajúca. Ešte pán Sibel, jedna otázka. Vy ste hovorili o zmenách, ktoré môžu nastať na pracoviskách. Ak nenastanú tieto zmeny, tak e, môžu prísť psychosociálne problémy, stres a tak ďalej. Veľký tlak. Ako by sme toto mohli konať, prekonať? Ďakujem ešte raz všetkým za účasť a za odpovede. Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ, predsednička nemá mikrofón. Teraz dostane slovo pani Brune za skupinu Renew. Alebo chcete sa vzdať svojho rečníckého času? Ďakujem, pani predsednička. Ja dám slovo pani Veronik Trie de Noir, pretože ona chce položiť špecifickú otázku, ktorá sa týka zdravia. Ďakujem veľmi pekne, Silvia. By som rada hovorila po francúzsky. No a moja otázka sa týka, alebo chcem ju položiť pani Sedlaček, týka sa to zdravia na pracovisku. Pripomenuli ste, že OŠA za posledné roky zrealizovala kampane, aby zvyšila verejnú informovanosť a povedomie o e, karcinogénnych látkach a ich rizikách. Vaše skúsenosti sú veľmi e, cenné. 120 e, tisíc prípadov rakoviny sa Ehm, objavuje každý rok, ktoré sú spojené s nejakou s prácou a z toho 80 tisíc ľudí umiera. Ehm, liečba rakoviny síce robí pokroky, ale mnohí, ktorí prežijú rakovinu, e, trpia dlhodobými symptómami a je pre nich veľmi ťažké sa vrátiť na trh práce. Agentúra by možno mohla prispieť tejto diskusii aj tak, že by urobila kompiláciu rôznych prvkov, ktoré sa viažú na prácu na pracovisku a mohli by ste urobiť taký prehľad e, k práce, ktorú ste urobili za posledné roky. To by bol príspevok k tej roadmap pre karcinogény. No a ešte ďalšia pripomienka. Existujú karcinogénne látky, ktoré nie sú spojené so životným prostredím. Nedávno sa zrealizovala štúdia, ktorá ukázala, že napríklad e, práca v noci e, zvyšuje riziko rakoviny prsníka u žien. Chcem sa spýtať, či vaša agentúra robila nejakú kampaň e, v spojitosti s týmito rizikami. Chcete informovať aj o druhoch rákoviny, ktoré nevznikajú, e, nevznikajú vyloženie z nejakých konkrétnych látok zo životného prostredia. Ďakujem. Ak sa nemýlim, ak ma oči neklamú, už nevidím nikoho e, za zelených. A za skupinu ID nevidím takisto nikoho. Pán Kerking, chcete sa vyjadriť za EKR? Bohužiaľ, práve som prišiel. E, mal som totiž to jednu konferenciu, takže neviem sa zorientovať veľmi v téme, bohužiaľ. No a nevidím ani nikoho za skupinu GUE. E, chcela by som teda e, postupovať podľa zoznamu prihlásených rečníkov teraz a potom dám slovo expertom e, a potom opäť dostanú slovo riaditeľia. Takže ešte poslanci, ktorí sa hlásia o slovo. Johan Danielson, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za prezentácie pracovného programu agentúr. Mám otázky, ktoré sa týkajú Európskeho orgánu práce. Ja vítam veľmi, že chcete dať prioritu tým spoločným, spoločne organizovaným inšpekciám. Ja som sa chcel práve na toto spýtať, aké máte ambície E, chcete robiť aspoň jednu pilotnú inšpekciu ročne, ale ak som e, dobre pochopil vašu prezentáciu, vy ste ešte zvýšili e, tú latku ambícií. Dúfam, že budete takto aj pokračovať. Bolo by dobre, keby ste robili viacero inšpekcií. Jedna je dosť málo na celý rok. No a pokiaľ ide o tie inšpekcie, chcem sa spýtať, aké synergie využijete s existujúcimi orgánmi, aj vnútroštátnymi, aby ste zvyšili efektívnosť, ale takisto, aby sme sa vyhli nejakému prekryvu štruktúr. No a druhá otázka. Mm, článok 8 nariadenia hovorí, že sociálni partnery na národnej úrovni môžu predkladať prípady e, do pozornosti orgánu. Už keď zahajovala ELA svoju prácu, e, bolo predložených viacero prípadov. Urobili to odbory e, za pomoci ETUKu. Takže chcem sa spýtať, čo chcete tento rok robiť konkrétne, e, pokiaľ ide o tieto prípady, ktoré boli dané do vašej pozornosti. Pani Duron Fernández, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som hovoriť po španielsky. Rada by som sa poďakovala zástupcom jednotlivých agentúr a chcem sa obrátiť na pána Menendesa Valdesa aj na pani Sedlaček, pretože sa chcem um, vyjadriť k otázke zdravia. Ďakujeme za všetky štúdie, ktoré robia tieto agentúry o podmienkach práce. Uh, tieto štúdie napomáhajú zlepšovania, zlepšovaniu ochrany zdravia pracovníkov. A ja konkrétne sa chcem spýtať na mentálne zdravie na pracovisku. Keď hovoríme o mentálnom zdraví, na e, pracovisku. Už sme o tom aj hovorili, keď sme sa videli pri iných príležitostiach. Najbežnejšie problémy sú tie emocionálne problémy, depresie a takisto problémy, ktoré vyplývajú z tej potreby adaptovať sa na pracovisku. A potom sú tu mentálne choroby, ktoré sa týkajú konkrétnych kontextov pracovných. E, no a týmto chorobám sa dá ľahko mm, predchádzať. Tieto problémy majú určitý dopad samozrejme na zdravie, sú prepojené aj s ochranou všeobecne zdravia na pracovisku. Čiže zaoberáte sa mentálnym zdravím osobitne a napríklad také choroby ako psychóze, schizofrénia v kontexte práce. Skúmali ste to? Keďže sme výbor EMPL, tak si myslíme, že e, sú tu veľmi dôležité tieto mentálne choroby a dá sa im E, predchádzať, e, najmä keď sa viažu na konkrétny kontext. Je potrebné identifikovať konkrétne pracovné podmienky, ktoré prispievajú k zlepšeniu alebo zhoršeniu mentálneho zdravia. E, vaša agentúra robila už veľa štúdií, ale možno by ste sa mali viac zamerať na tie veľké tlaky v súvislosti s týmto mentálnym zdravím a, a mali by sa tomu venovať aj potom aj komisia, aj parlament, aby sa prijali nejaké odporúčania na, pre každý členský štát, aby zaručili také podmienky práce, ktoré e, napomáhajú pozitívnemu rozvoju mentálneho zdravia a aby poskytovali psychosociálnu pomoc. E, v súčasnosti všetko, čo sa týka digitalizácie napríklad, má obrovský dopad na mentálne zdravie. E, sú tu napríklad tie požiadavky, aby pracovníci boli neustále pripojení. Na to je treba vytvoriť nejaký právny rámec, právne podmienky. A na tomto rámci budeme aj my e, pracovať. Chceme vytvoriť to právo na odpojenie sa od e, internetu, pretože toto naozaj je prepojené s mentálnym zdravím. Ja si myslím, že toto dnes e, je naozaj veľmi dôležitý dôvod, prečo ľudia E, napríklad e, okrem iného aj páchajú samovraždu alebo majú nejaké ťažkosti v práci. E, potrebujeme teda nejaké čísla od vás, konkrétne fakty, ktoré podporia prácu parlamentu, aby sme mohli vytvoriť nový model pracovných podmienok, také, ktoré budú prospešné pre fyzické, ale aj mentálne zdravie. Ďakujem. Teraz pán Petrn. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja mám jednu vec spoločnú s pánom Koreom a s pánom Menandesom Valdesom. Aj toto je moje posledné zasadnutie výboru. A chcem vám teda zaželať všetko dobré do budúcnosti a chcem sa poďakovať za vynikajúcu spoluprácu chcel som sa obratiť na pána Onestínyho. Čo sa stane teraz s Britániou podľa vás? Budeme susedným štátom pre vás alebo priateľským štátom? Budete robiť nejakú prácu v Spojenom kráľovstve alebo nie? Ale nebudem do toho radšej teraz zasahovať. Chcem sa vyjadriť k jednej veci. V Európe máme 75 miliónov ľudí, ktorí pracujú a trpia nedostatkom e, zručností, to je jeden z troch pracovníkov a veľa hovoríme aj o mladších ľuďoch ale ja, mňa zaujímajú demografické zmeny, teda to, že máme stále staršiu populáciu a e, je potrebné to nejako vybalansovať, to vzdelávanie, odborná príprava, práca a e, dôchodok. Mňa zaujíma, napríklad pán Siebel by sa k tomu mohol vyjadriť, aká práca sa robí, čo robí CDFOP. A spolupracujete aj so Svetovou organizáciou pre e, zdravie. Oni majú program Age-Friendly Cities a do toho sa zapojil aj um, Londýn, teda program uh, miest, uh, ktoré sú uh, priateľské aj k starším ľuďom. Pán Angel, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pani predsednička, mám dve otázky. Ďakujeme za prezentácie. Pán Zibel povedal veľmi správne, že je to výzva E, máme novú piatú agentúru, sestierskú agentúru, to znamená, vy sa musíte prispôsobiť novému kontextu. To je asi výzva pre všetkých. Niektorých z vás máte už 25 rokov starý mandát, niektoré mandáty boli novelizované. Myslíte si, že je potrebné e, si znova rozdiskutovať napríklad správne prerozdelenie práce, aby vaša práca nebola duplicitná, aby teda táto rodina piatich agentúr si správne rozdelila prácu? Takisto by som si želal dobrú európsku štátnu službu. Viem, že máte obmedzené rozpočty a nemohli ste v posledných rokoch e, robiť veľký nábor pracovníkov. Vaše rozpočty sú dosť napäté. Vaše agentúry stále viac prijímajú ehm, e, dočasných pracovníkov a robíte takisto outsourcing. A chcem sa spýtať, je toto trvalý trend? E, koľko máte v agentúr ľudí, ktorí majú stále zmluvy na dobu neurčitú a koľko máte dočasných pracovníkov? Pani Brune, ďakujem, pani predsednička. Chcem hovoriť po francúzsky. No a mám dve otázky. Jedna sa týka Európskeho orgánu práce. Myslím si, že si veľa slibujeme od tejto novej agentúry ELA. A chcem spýtať, či e, už sa niekto obratil na agentúru, či ste už dostali nejaké listy, nejaké poverenia alebo dopity a na akú tému, ak áno. No a druhá otázka sa týka Európskeho, Európskej nadácie pre odbornú prípravu. Chcem sa spýtať na štúdiu o budúcich kvalifikáciách, najmä v štátoch Stredomoria, pretože to je téma, ktorú sledujem. Chcem sa spýtať, ako e, k tomu prístupujete, ako chcete spolupracovať s podnikmi a s profesionálnymi sektormi, aby ste si vytvorili presnú ideu o budúcnosti kvalifikácií a o budúcnosti e, zručnosti. No a posledný na zozname za, za poslancov Európskeho parlamentu je pán Miller. Ďakujem, chcem hovoriť po poľsky, ak môžem. E, ďakujem všetkým e, za veľmi e, zaujímavé informácie. Bolo to veľmi príjemné vypočuť si tieto zaujímavé vyjadrenia, ale čo mňa veľmi zaujíma, zaujímajú ma tie časti vášho prejavu, kde spomínate pokusy o adaptáciu, o uspôsobenie kvalifikačného rámca pre potreby trhu práce. To nie je nová téma. O, o tomto sa hovorí už celé roky a je tu snaha to riešiť už celé roky. E, tá myšlienka skoordinovať e, školské systémy alebo vzdelávacie systémy a požiadavky trhu práce, to nie je nič nové. A preto by som rád počul od vás, ako sa vyvíja v priebehu času e, táto koordinácia? Zlepšuje sa to? Zaznamenávate väčšie úspechy? E, zodpovedá e, systém odbornej prípravy a školstva lepšie trhu práce. Na jednej strane analýzujeme trh práce, definujeme potreby, aké majú byť zručnosti, ale možno existuje rozdiel medzi vašou prácou a skutočnými potrebami, ktoré má trh. Mňa by teda zaujímalo, či vaša práca je čiste konceptuálna, robíte iba teoretický výskum, alebo ako e, skúmate tie skutočné potreby a to fungovanie trhu práce. Ďakujem. A teraz. E, dobre, tak môžeme ešte pripustiť e, jednu otázku pani Evelyn Regner. Vedela som, že to ešte príde. No a po Evelyn dostanú slovo experti, e, ale teraz ešte Evelyn. Ďakujem, pani predsednička, za to, že ste mi dovolili položiť otázku. Prepačte, že som prišla tak neskoro. Moja otázka sa týka rodovej rovnosti a e, chcem ju položiť všetkým zástupcom. Poprvé, gender mainstreaming. Ako aplikujete zapracovanie tejto rodovej otázky do práce vašich agentúr. Po druhé, e, do akej miery to funguje? Je tá spolupráca s AIG dobrá, e, s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť? Spolupracujete s ním? E, ja som zistila už, že sú tam prekryvy práce alebo že, že máte veľa spoločného. Ja si myslím, že by všetky agentúry mohli využiť synergie. No a potom vidím, že všetky agentúry e, skúmajú otázku pracujúcich žien a práce žien, takže chcem sa spýtať na pay gap, na rozdiely v mzdách e, medzi mužmi a ženami. Čo navrhujete? Mňa by zaujímalo, e, najmä čo sa týka Dublin Foundation, do akej miery sa tomu venujete a ako podporujete vlastne prácu komisie. No a potom tu máme tú otázku minimálnej mzdy. E, sú to najmä ženy, ktoré pracujú v zle odmeňovaných e, zamestnaniach a vždy zarábajú menej peňazí. Opäť sa pýtam, čo vaše agentúry k tomuto pripravujú. E, ďakujem za to, že ste mi dali možnosť sa spýtať na tento rodový aspekt. A teraz dostanú slovo Eh, dostane slovo Beka eh, za CDFOP. Pán Becker, eh, bývalý kolega. Ďakujem pekne, hovorí pán Becker. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi riaditeľovi Zíbel za, Zíbelovi za informácie o tom, ako začala táto fáza, pokiaľ ide o zmenu v oblasti vzdelávania a prispôsobovania na pra- pracovné trhy to je dôležité, takto to vnímame a vidíme tu aj výzvy, ktoré súvisia s digitalizáciou, s demografickým vývinom. To treba všetko prepojiť a vidím teda tu v tomto konkrétny aspekt, ktorý nie je nejaké nedôležité. Keď sa napríklad aj pozrieme na otázku nedostatočnej pracovnej sily, máme tu celoživotné vzdelávanie a starších ľudí, ktorí takisto sú témou v súčasnosti Takisto pokiaľ ide o vzdelávanie, aj tu záruku pre mladých, to sú dôležité nástroje, ako aj pokiaľ ide o aktualizáciu systémov vzdelávania, bolo to tu spomenuté, vnímam to teda ako dôležitý aspekt a čo teda je potrebné, napríklad eh, know-how, agentúry ETF, ktorá ktoré je dôležité na to, aby sme vedeli, akým smerom sa máme uberať. Vidíme, že sú tu určité priority, pokiaľ ide o strategické smerovanie a realizáciu. Ako teda urobíme nejaký tlak, respektíve inak povedané, ako chceme motivovať národné vlády a národné organizácie, a inštitúcie, vrátane teda sociálnych partnerov, ktorí, ako je známe, zohrávajú konštruktívnu úlohu, ako ich teda môžeme do toho zaangažovať a motivovať, aby na národnej úrovni postupovali. Pokiaľ ide o tú osvetu na úrovni populácie, na to, aby sme tu mali moderný e, modernú predstavu ohľadne vzdelávania a prípravy na povolanie, predovšetkým pokiaľ ide o mladých ľudí, ale aj počas celého života v kontexte celoživotného vzdelávania, aby sme jednoducho tu nič nepremeškali. To sú pre nás dôležité priority ktoré v podstate súvisia aj s existenciálnou otázkou v Európe. Nechcem tu teraz robiť nejakú prednášku, ale chcem iba reagovať na to, ako ja vnímam svoju prácu ako expert tejto oblasti a na čo treba dávať pozor, na to, aby sme sa venovali otázke kvalifikácie, zručnosti a kompetencií zamestnancov v Európe, aby sme sa dostali na tie prvé priečky z celosvetového hľadiska. Preto požiadam aj kolegov, kolegyne výboru EMP, aby podporovali tieto oblasti práve na úrovni správ a konkrétnych prác, ktoré s tým súvisia. To znamená, ten slogan, ktorý som tu započul, bol realitou Making Gvet fit for the future. Thank you, Mr. Becker. Can I now... Ďakujem pekne, pán Becker. A teraz dostane slovo pani Lope Fontane, ktorá je expertkou na úrovni Eurofoundu. Pekne ďakujem, pani predsednička. Presne ako povedal pán Menendez Valdés, by som rada potvrdila, že cieľ agentúry je poskytovať národným a európskym inštitúciám sociálnym partnerom eh, údaje, eh, závery, údaje, závery, analýzy, ktoré, ktoré im umožnia dospieť k rozhodnutiam. Skutočne musím oceniť prácu agentúry za uplynulé roky. A ja som bývalou poslankyňou a môžem povedať, že skutočne poznám poznám, viem, čo to znamená tvoriť legislatívu, legislatívu, ktorá má prispieť k zlepšovaniu podmienok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 ale je evidentné, že ak naozaj máme e, objektívne informácie, ak dokážeme zanalizovať sektory, kategórie pracovníkov a dosah rozličných politík, tak vtedy je potom e, tá práca oveľa jednoduchšia. Údaje, ktoré Eurofund poskytuje, sa čoraz viac, poskytu, sa čoraz viac využívajú, sú veľmi relevantné, tak ako sa, tak ako sa ukázalo v súčasnej konzultácii ohľadne minimálnych miest. To je pomerne kontroverzná téma a tam práve treba veľmi obozretne zanalizovať um, zanalizovať túto situáciu, tieto, tieto údaje. No a počas uplynulých rokov sme boli svedkami uh, naozaj zlepšenia na európskych eh, pracovných trhoch, ale naozaj tu pretrvávajú aj sociálne, hospodárske rozdiely medzi členskými štátmi čo má potom eh, na, za následok to, že môže byť ohrozený ekonomický cyklus. Um, samozrejme sú tu aj dôležité výzvy v podobe demokratických výziev alebo výziev v, mm, v spojitosti s novými technológiami či klimatickými zmenami. Ale je zrejme, že ak potrebujeme dôkazy, empirické dôkazy, ktoré by nám dovolili, umožnili lepšie čeliť týmto výzvam, tak, na, tak, by, tak je dôležité, aby sme si ponechali súčasnú úroveň analýz a dokonca ju ešte posilnili. Ale s tým samozrejme súvisia aj príslušné e, rozpočtové prostriedky, ktoré musia byť e, na to e, venované. Hovorilo sa tu aj o tom, že, že agentúry teda často najímajú expertov aj zvonku. Nie všetko je samozrejme záležitosťou rozpočtu a ja teda samozrejme apelujem na to, že vždy je veľmi dôležité mať aj príslušné rozpočtové prostriedky k dispozícii. Chcem, chcem len pri, chcem len pripomenúť, že ak dôjde k strate eh, pracovných miest, zároveň dôjde k tvorbe nových, ale musíme ako únia byť konkurencieschopnými pokiaľ po, mm, v tejto oblasti a musíme vždy pomýšľať na sociálnu ochranu pracovníkov. Ešte chcem na záver uviezť a oceniť prácu pána Menendeza um, počas uplynulých rokov. Veľmi pekne ďakujem. Thank you. Uh, and... Ďakujeme pekne aj my vám. A teraz dostane slovo pán Mixich, ktorý pracuje alebo expertom pre EU OŠA. Ďakujem pekne. Chcem sa v prvom rade poďakovať zamestnancom EU OŠA za uvítanie, ktorému, ktoré sa mi dostalo minulý týždeň na správnej rade. Treba povedať, že to je veľmi dôležitý základ našej budúcej spolupráce. Chcel by som privítať niektoré z tých priorít, ktoré EU a OŠA bude mať v rámci tohto roku a budúceho roku, pokiaľ dajú teda o digitalizáciu, e, choroby z povolania, ako pani doktorka Sedlačková povedala, sú už súčasnou prioritou, takisto psychosociálne rizika, ktoré boli spomenuté zo strany niektorých poslancov v rámci otázok a Ide o dôležitú prioritu pre nás všetkých, aby sme sa snažili harmonizovať to, čo poslanci vnímajú ako priority a čo potom začlenujú teda aj do pracovného programu agentúr. Ja by som navrhol, aby sme sa viac sústredili na otázku rakoviny. EU OŠA to už v súčasnosti berie alebo zvažuje, berie na vedome, práve pokiaľ ide tie faktory súvisiace s pracoviskom prácou, ktoré vedú k rakovine, takisto pokiaľ ide o rehabilitáciu, keď už je ochorenie tu. Berúc do úvahy, že rakovina bola spomenutá ako priorita aj zo strany Európskej komisie, ide o veľmi dôležitú tému, ktorá je dôležitá aj pre výbor. Myslím si, že toto by malo byť to ťažisko, pokiaľ ide o prácu EU OŠA. A dovolte mi v rámci stručnosti dotknúť sa aj troch víziev pre ďalšie roky. Zatiaľ sme teda ešte na začiatku tejto celkovej spolupráce, ale podarilo sa mi postihnúť tie výzvy, ktoré sú tu. Jedna sa už rieši zo strany agentúry. A to je teda tá výzva, pokiaľ ide o výjsť v ústretí mikro a malým a stredným podnikom, pokiaľ ide o kampane EU OŠA. A toto si vyžaduje úzkú spoluprácu e, zo strany národných e, odborných centier. A pokiaľ už ide o tieto centra národné, e, máme tu tzv. zrýchlenú formu spolupráce pomoci, ktorá je veľmi dôležitou podporou zo strany EU OŠA, pokiaľ ide o tieto odborné centra, pre členské štáty v podstate a zdá sa, že to je momentálne veľmi populárne zo strany členských štátov, pokiaľ ide o tieto e, odborné centra, ale zároveň to boli určité požiadavky vznesené na úrovni správnej rady, aby sa táto spolupráca e, ešte zlepšila, aby bola odstránená nadmerná byrokracia a ja som presvedčený o tom, že EU OŠA sa bude tomuto venovať a v neposlednom rade, čo je možno teda najdôležitejšie e, v rámci toho ďalšieho obdobia, je venovanie sa európskej stratégie, pokiaľ ide o bezpečnosť e, na pracovisku. To je veľmi dôležitý, dôležitá vstupná informácia, ktorú my poskytneme komisii a samozrejme bude sa k tomu vyjadrovať aj výbor. A chcel by som vás teda informovať, že SNR 3 Eh, budeme tu mať, teda sa to momentálne bude publikovať, je tu 50 tisíc interviú, z ktorých sa vychádza, pritom je to vynikajúca práca v mene agentúry a chcel by som zdôrazniť, že to jednoducho treba, aby sa zohľadnilo zo strany komisie, aby sa to obsiahlo aj v novej stratégii. Ďakujem veľmi pekne. V mene ETF mám dve mená. Môžem dať najprv slovo pánovi Cerkasovi? Pekne ďakujem, pani predsednička. V zdravím všetkých kolegov e, z výboru a chcem pozdraviť aj všetkých riaditeľov agentúr, pretože v keď som bol poslancom, tak som mal skutočne vynikajúcu príležitosť e, sa oboznámiť s ich e, prácou a um, bol, som, bol som svetkom naozaj vynikajúce práce, najmä, najmä pána Menendesa a Valdeza. Um, ja by som chcel ponúknuť e, dve, dva také názory. Chcem zdôrazniť, že v priebehu tohto celého času, keď som sa zúčastňoval zasadnutí v Turíne a inde, tak som bol svetkom naozaj e, vynikajúcej práce a vysokokvalitnej práce, e, ktorú odvádzali títo, tí, títo kolegovia v 29 krajinách a pri pomerne malom objeme E, zdrojov, ktoré mali k dispozícii. Čiže skutočne poskytujú obrovskú pomoc, obrovskú podporu a skutočne pomáhajú v, v krajinách, e, pomáhajú pri sociálnych problémov a musím povedať, že agentúra v Turíne je, je skutočne centrum excelentnosti. Um, niekedy v Európskej únii máme viac ambícií než prostriedkov a to nás vedia aj k určitej frustrácii potom, ale myslím si, že e, tak ako bolo povedané dnes, e, hovorilo sa tu o novej stratégii, o nových ambíciách. Um, ja, treba, treba, treba žiadať, aby tieto nové ambície boli sprevádzané aj príslušnými finančnými prostriedkami, pretože logicky, e, keď, keď ambície nepôjdu ruka v ruke s príslušnými kapacitami, tak to povedie k frustrácii. A tak ako ETF spolupracuje mimo Európskej únie, tak tam sú práve tie zdroje veľmi dôležité chcem samozrejme poďakovať pánovi riaditeľovi a poblahopriať um, um, k novej stratégii, k novej, k novej etape. Vy ste, vy ste hovorili aj o potrebe väčších synergií, o spolupráci všetkých aktérov, o súčinnosti všetkých subjektov, ktorí pracujú v oblasti odbornej prípravy. Rád by som vedel, že či, že či, že či, po, že, že či pomýšľate zájsť ešte ďalej, než je už tá uvedená e, geografická oblasť, o ktorej ste hovorili. Mám, mám, mám napríklad na, na mysli aj Spojené kráľovstvo v tejto chvíli. E, Záverom len poviem, že skutočne naučil som sa veľa počas zasadnutí v Turíne. E, oceňujem vašu, oceňujem vašu prácu, vaše odhodlanie, angažovanosť vaš, vášho týmu, takže ešte raz, ešte raz e, ešte raz e, naozaj ste obrovským prínosom pre Európsku úniu a oblasť mimo ne. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Ďakujem pekne a teraz dám slovo pani Bauerovej. Ďakujem pekne aj ja, ďakujem pekne za pozvanie a budem sa vyjadrovať veľmi stručne, prejdem do Slovenčiny. poznámky, ale predtým, než by som ich povedala, chcem povedať jednu vec. Vždy sme boli hrdí v tomto výbore eh, na naše agentúry, ktoré boli vynikajúce Myslím si, že to isté platí aj pre súčasných kolegov. Môžu byť takisto hrdí na svoje agentúry. E, v zásade my sme boli v spojení so všetkými, teda okrem, okrem ELA a nedá mi v tejto súvislosti nepovedať, že pred desiatimi rokmi len spolupráca inšpekcií práce členských krajín bolo takmer nepredstaviteľné. Dneska máme spoločnú európsku agentúru, to znamená, božie miliny e, melú síce pomaly, ale melú. E, štyri stručné poznámky. ETF e je žiaľ Bohu na okraji pozornosti tohoto výboru, E, do určitej miery je to odôvodnené tým, že geograficky e, e, táto agentúra sa zameriava na tretie krajiny. Preto, preto takisto by to patrilo do pozornosti výboru pre rozvoj, pretože tak ako predmetne objektom patrí sem, zameraním patrí skôr do development policy. Druhá moja poznámka je, sa vzťahuje na to, že je to e, naozaj jedinečná a bohatá zásobáreň skúseností a znalostí počas existencie tých 25 rokov, ktoré e, táto agentúra nazbierala v oblasti odborného vzdelávania je mi trochu ľúto, a hovorím tiež zo svojej skúsenosti, že, že poznatky a skúsenosti tejto agentúry sa málo využívajú v členských krajinách, čo je na škodu. Tretia moja poznámka sa týka toho, že z ETF sa stáva dokonca globálny hráč a nielen preto, že spolupracuje so svetovými organizáciami, ale je veľmi intenzívne vtiahnutá do, do e, formovania e, rozvojovej politiky. E, aj doteraz pracovala s mnohými krajinami. V súčasnosti pracuje s 29 krajinami a bola vtiahnutá, pozvaná do, do formovania spolupráce s Panafrickou úniou. Pri tomto zámere je naozaj na škodu veci, že kým na rozvojovú politiku Európska únia e, plánuje minúť miliardu e, eur, e, agentúra má z roka na rok menšiu, menší rozpočet. Je to naozaj na škodu veci, pričom záťaž, ktorá prichádza z komisie, zo strany komisie, je naozaj veľmi veľká, pretože pri plánovaných prácach e, tejto agentúry prichádza každý druhý pracovný deň nejaká požiadavka z komisie, čo je e, náznakom toho, že, že táto agentúra naozaj je kvalitná, ale na druhej strane tá pracovná záťaž je naozaj veľmi, veľmi výrazná. Je na škodu veci, že, že túto obrovskú prácu táto agentúra musí plniť e, za stále zmenšujúcich sa zdrojov. Ďakujem pekne. Not... Ďakujem pekne a teraz v neposlednom rade ešte posledný z expertov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Kremer za ELU. Nie tak veľmi dávno sme hovorili o tých rokovaniach, pokiaľ ide o náš úrad. A treba povedať, že momentálne sme teda už v tej fáze, kde veľa práce bolo odvedenej. Tá oficiálna ceremónia v podstate sa udiala v októbri a za tri mesiace, tak ako vlastne aj kolegovia za Európsku komisiu, E, to povedali a informovali vás. Sme mali dve stretnutia, kde sme to teda mohli povedať. Tá formálna nominácia vtedy ešte nebola pripravená. A pokiaľ ide o to obdobie troch mesiacov, je to príliš krátke obdobie na to, aby sme skutočne zhodnotili to, čo sa dialo. Ale čo je pozitívne za toto prvé obdobie, treba povedať, je to, že komisia si zvolila zbaviť sa skôr takých formálností na to, aby sa umožnila práca Eli, treba si uvedomiť, že sú tu viaceré logistické problémy. Ja som o tom už informoval na tých dvoch, strán- na tých dvoch stránkach tej zložky, ktorú som dal k dispozícii a nemusím teraz, dúfam, e- ísť do detajlov, ale predsa len sú tu ešte ďalšie kroky, ktoré sú dôležité a predstavitelia komisie istotne vás informovali. Začnú sa tu teda ďalšie fázy a už budúci týždeň a dúfam, že takto krok za krokom budeme môcť ísť cestou až takej pionierskej práce, ktorá je pred nami. Ich Výziev, ktoré čaká Európsky orgán práce, je veľa hladká transformácia, viaceré disciplíny, ktorými sa bude zaoberať, respektíve um, ak, akási, ak, akási snaha zbaviť sa takého um, rozkuskovaného myslenia a alebo nastavovania veci. Je dobré, že nezačíname na zelenej lúke. V Európskej únii funguje viacero iniciatív. Máme tu aj spoluprácu národných inšpektorov, práce. Nuž, Vždy existuje ale riziko, keď si nastavíme príliš veľa cieľov. Tam sa potom môže stať, že sa cieľ minieme. Treba samozrejme pomáhať eh, národným subjektom, eh, ktorí sa zaoberajú eh, týmito úlohami. A keďže tí, tie subjekty sa rôznia a bude potrebné pripraviť dobrý mechanizmus upozornení či varovaní a samozrejme to je jedna z vecí, ktorá nás stále čaká. Orgán len začal svoju činnosť e, minulý rok, ale určite treba, bude na tom pracovať, e, ako nastaviť procesy, aby takýto mechanizmus mohol naozaj fungovať tak, ako má. Takže toľko pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Áno, odznelo tu veľa otázok, takže poprosím v tom istom poradí našich hostí, aby zareagovali na to, čo tu odznelo. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem v prvom rade za vaše otázky. Pokúsim sa za ne reagovať tak ako odzneli, pani Vint, aké informácie poskytujeme občanom. Nuž e, prostredníctvom našich nástrojov sa občania môžu naučiť alebo dozvedieť o nových zručnostiach. Zároveň poskytujeme úsmernenia e, nie priamo občanom, ale v tom zmysle, že pomáhame tým subjektom, ktorí sa zaoberajú touto prácou. Ďalej samozrejme sa zaoberáme, ďalej ste sa pýtali na digitalizáciu, demografiu. Určite toto je e, toto sú priority. Možno nie vždy to vyzerá priamo čiaro, pretože keď si napríklad zoberiete demografiu, Eh, tak tam možno, tak mo, možno, že v tomto ohľade dôjde k väčším požiadavkám na obsadzovanie pracovných miest. Že... preto pracujeme aj s, so, s určitými scenármi, v rámci ktorých rieč, riešime otázky, či má automatizácia plný dosah na určitý tu práce alebo či, či má dosah len na časť e, tej či onej pracovnej pozície. No a k ďalšej otázke, pán Patterns. Demografia, nízka, kvalifa- nízka kvalifikácia. Áno, k tej demografii som sa už vyjadril. Potom Mm, Svetová zdravotnícká organizácia, tam si nie som vedomý toho, že by sme sa zúčastňovali na takomto niečom. To boli teda tie otázky, možno sa k tomu ešte vrátim. Pán Achel. Nuž, rozdelenie práce a e, nová vízia alebo prepracovanie vízie myslím, že aj kolegovia zrejme na to zareagujú. Nuž, ja si myslím, že naozaj máme veľmi slušnú expertízu v tejto oblasti, ale i tak samozrejme spolupracujeme. Odzneli tu príklady, napríklad spolupráce medzi ETF a SEDEFOPom. To zároveň reagujem asi aj na otázku pána Millera. Možno, že sa viac koncentrujeme na výskum, ale ETF sú projektovou organizáciou. Oni naozaj môžu v teréne otestovať takéto myšlienky, takéto námety a potom nám poskytnúť spätnú väzbu. Máme, organizujeme aj pravidelné podujatia, semináre, kde si naši experti vymieňajú svoje poznatky. Um, kde vnímam možno väčší priestor pre akúsi redefiníciu. Určite v oblasti zdieľaných služieb, spoločných služieb, veľa vecí máme spoločných, pokiaľ ide o správu našich agentúr a samozrejme všetci sme súčasťou európskej siete eh, agentúr EÚ. Potom k, k nízkym, nízkému rozpočtu áno, určite. A Určite došlo aj k, určite máme aj väčšiu pracovnú záťaž, pokrývame určite viacero aspektov. U nás sme trošku skresali náš plán o zhruba 10%, ale nastavili sme ten plán na úplne iných predpokladoch a, a zároveň treba samozrejme konštatovať, že ten rozpočet sa nemenil minimálne nie v reálnych číslach. Nechcem sa tu mm, sťažovať. Vieme, vieme, že um, treba samozrejme mm, po, um, zanalizovať si aj, kde možno sa uberať cestou väčšej efektívnosti. A viete, že, viete, že aj e, že, že, že namiesto možno priesk- nákladných prieskumov teraz využívame viac možno um, prieskumy, ktor, kde kde e, sa to realizuje celé viac menej v online prostredí. A tam sme práve získali na efektívnosti. Pokiaľ ide o tú, o tú novú transformáciu, agendu Európskej komisie, teda tú, tie, tú zelenú transformáciu, viete, keď sa pozriete do, to, do, tých, do konkrétnych dokumentov, tak všade sa hovorí o zručnostiach my e, od nás, od nás sa očakáva samozrejme, že budeme, e, že, že, že budeme teda robiť možno viac pri tom istom rozpočte. Budeme sa snažiť. Potom, pokiaľ ide o outsourcovanie, Nemám konkrétny číselný údaj, ale u nás je to e, zhruba menej ako 30 um, Osobne si myslím, že to asi nie je ideálne, ak existujú dve kategórie um, expertov, ale nie je to na mňa, aby som to posudzoval alebo menil. Potom, ak, ak, ak realizujete výskum, tak musíte outsourcovať. V opačnom prípade by sme boli niekde v Soluni izolovaní v našej veži zo slonoviny, takže musíme zapájať aj odborníkov e, z, externe, z externej oblasti. Pán Miller, ku kvalifikácii, zmenám a Um, ja musím konštatovať, že naozaj sledujeme zblízka pracovný trh, sledujeme, sledujeme aj zmeny v kvalifikáciách, respektíve potreby, v potrebách na kvalifikáciu, ako sa vyvíjame. Ehm, my organizujeme aj e, rôzne fóra, pozývame členské štáty, pozývame zúčastnené strany delíme sa v rámci týchto fórov naše poznatky, skúsenosti, či sú tam nejaké medzery, či sme totočne blízko e, terénu, tak povediac. Nie úplne, ale nie je to ani našou e, úlohou. My sme Európskou agentúrou a, a v členských štátoch máme sisterské organizácie, ktoré sa zaoberajú odbornou prípravou a podobne. Čiže asi, mám pod, asi, asi budem musieť zrýchliť. Áno, už som hovoril o, o o, o práci, o spolupráci ETF e a CDF. pán Becker, ďakujem veľmi pekne za to, um, za, za, za vašu spoluprácu, za podporu, ktorú ste nám vyjadrili. Určite s vami súhlasím v plnej miere. Vy ste, sa, vy ste sa pýtali, ako motivujeme členské štáty napríklad. My s ETF spolupracujeme na monitorovaní, sledujeme, čo sa deje a potom, pokiaľ ide o motiváciu, tak tam, tak tam analizujeme finančné, nefinančné stimuly, um, ehm, učnov, riešime možnosti aj ak, stáži a podobne poskytujeme usmernenia, realizujeme veľa aktivít, ktoré, ktoré e, dúfam, že, že majú svoj e, kladný e, osoch. Takže ak prvou voľbou by mala byť odborná príprava, odborné vzdelávanie. Ak máte deti, tak toto, toto je cesta, ktorou sa treba uberať. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa teraz budem koncentrovať na dve témy. Uh a potom možno trošku vo všeobecnej rovine sa vyjadrim. K rodovému hľadisku pani Wind a pani Regner sa pýtali na túto otázku. Určite sme odviedli kus práce v tejto oblasti. buď, mm, viete, že je stratégia aj k transparentnosti platov. My sme e, kalkulovali, e, odha- robili sme rôzne odhady, pozreli sme sa na to, kde sú možno tie medzery a e, na, samozrejme zamestnanosť žien narastala za uplynulé roky. Potom pokiaľ ide o ten platový rozdiel, ten tzv. pay gap, tam, tam, tam, tam, sme, tam sme sa tým podrobne nezaobrali, ale riadili sme sa odporúčaním komisie v súvislosti s transparentnosťou platov, e, keď, keď podniky zverejňujú dobre, aké je platové ohodnotenie mužov, žien a s tým súvisiacim detaily. Takže Odporúčanie nie je samozrejme e, záväzné, nie všetky členské štáty sa ním musia e, riadiť. E, potom, pokiaľ ide o, nejak, o, o kompromis, teda sú tu krajiny, ktoré, sú, ktoré, ktoré sa snažia možno o väčšie podrobnosti a tam, tam tie, tam tie správy možno boli lepšie, ale možno súlad nebol taký, ako by sme si boli želali. Potom sú tu krajiny, ktoré, ktorých správy sú možno generické, kde je súlad, držovanie súladu lepšie, takže možno ideálna situácia je niekde medzi tým. Ukončili sme, ale ešte nezverejnili na úroveň, e, teda zanalizovali sme odhad nákladov, ktoré sú spojené s prípravou takýchto správ a očakávame, že na žiadosť komisie tento rok e, zrejme zverejníme aj správu, ktorou by sme radi nejakým spôsobom e, ovplyvnili tú diskusiu. No a s Rodovým inštitútom e, samozrejme sme spolupracovali aj na Rodovom indexe v zásade si myslím, že máme pomerne dobre, vyváženú, dobre vyvážené zloženie e, rady e, a ehm, potom tou druhou témou, ktorá tu odznela, pani Duras Fernández, teraz vystúpim po španielsky, aby som zareagoval, keďže aj vy ste vystúpili po španielsky. Uh, Take the earphones. Um, es una... Áno, takisto zdieľam vašu obavu, e, pokiaľ ide o e, duševné zdravie pracovníkov. To je jedna z vecí, ktoré meriame v rámci pracovných podmienok. Máme tam 5 bodov, index 5 bodov VHO. no a snažíme sa Snažíme sa pozrieť sa na koreláciu pracovných podmienok a duševného zdravia. Tento rok vykonávame prácu v teréne, venujeme sa pracovným podmienkám, e, dotazujeme, do, do, dotazujeme pracovníkov, riešime aj ekosociálne rizika. Tu sme práve v kontakte s agentúrou OSHA a samozrejme tu treba v súčinnosti postupovať, um, pretože, pretože tie údaje treba náležitým spôsobom aj interpretovať, nemôžeme postupovať samostatne. No a v rámci inej, iného pracovného prúdu riešime aj otázku dosahu digitalizácie, na pracovné miesta. V apríli zverejníme správu o telepráci, o práci na diálku a tam sa budeme venovať aj právu na odpojenie, budeme sa venovať e, sociálnym dohodám a podobne. Čiže um, v apríli zverejníme túto prácu, takže teraz prejdem do angličtiny v rámci všeobecných pripomienok. Poďakujem na úvod Veronike Lope Fontane. Ďakujem veľmi pekne za láskavé slova, ale niektorí z vás sa pýtali na rozpočet. Ďakujem Alejandrovi Serkasovi. Ďakujem. Áno. Na jednej strane sú tu veľké očakávania od e, zúčastnených strán, komisie a ďalších. A, a na, čiže na, na jednej strane očakávanie, na druhej strane tu máme e, určitú úroveň rozpočtu, ktorý máme v dispozícii. V našom prípade ide najmä o, o, o prieskumy, do akej miery sú udržateľné do budúcna. Aké dôležité je pre vás, aby sme aj naďalej realizovali prieskumy, ale ak uh, E, riešením samozrejme nie je e, prehliadať problém. Takže do určitej, my sme už e, zredukovali počet našich zamestnancov o zhruba 10 V reálnych pojmoch sme trošku znižili rozpočet. Samozrejme, tam bolo treba aj zobrať do úvahy životné podmienky, životný štandard v Írsku a určite, určite, určite budeme, určite sa zabrame všetkými možnosťami synergii. Vy ako spoluzákonodarcovia rozhodujete o tom, ktorá agentúra slúži akému účelu. A my sa snažíme samozrejme, eh, aby nedochádzalo k žiadnej duplicite. Naopak, snažíme sa hľadať synergie, Mm, či už v podobe spoločnej administratívy alebo v spoločných prieskumoch, v rámci alebo v, rám, alebo v rámci spoločnej práce v sieťach. Ale i to má svoje limity, pretože sme oddelené právne subjekty. Niektoré, dokážeme sa podeliť o niektoré veci, pokiaľ existuje na to právny základ. Napríklad mať možno spoločnú administratívu, to v súčasnosti nie je možné. A ale vedzte, že naozaj spolupracujeme a najlepší spôsob je uzatvoriť memorandum o porozumení, ehm, aby, aby mm, skutočne sa snažíme identifikovať už v skorom štádiu synergie, ešte predtým, než dôjde napríklad k schváleniu programu. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za otázky. Mm, je zrejme, že vás tieto témy zaujímajú. A to je pre nás veľmi motivačné. Dovolte mi e, začať otázkou o karcinogénnych látkach a nebezpečných, e, a, a nebezpečných látkach. Áno, to bude, urč- to, to bude aj naďalej našou prioritou. A prvom rade treba zdôrazniť, že ľudia majú právo na zdravé pracovné podmienky. Ale treba sa zaoberať aj, aj, aj nákladmi na e, ochorenia, na e, ochorenia z povolania. Musíme sa pozrieť na to, koľko vynakladajú podniky e, prostriedkov preto, lebo nedochádza k implementácii opatrení na skvalitnenie e, zdravia na pracoviskách. Takže nám ide e, o to, e, nám ide o to, aby sme prezentovali situáciu. Ehm, áno, budeme určite pokračovať, budeme organizovať kampane tak, že začneme tým, že odprezentujeme existujúce vedecké informácie a následne budeme potom pracovať na viacerých úrovniach. Napríklad budeme prezentovať praktické príklady um, ako sa, ako sa s tým vysporiadávajú podniky. Ja zo skúseností viem povedať, že je možné podniknúť e, kroky, ktoré nestoja tak veľa a e, e, často napríklad e, mikropodniky alebo kaderníci môžu, môžu predstaviť to, ako, aké, aké kroky oni podnikli. Čiže my používame podobnú, my teda, my teda chceme ukázať, čo je možné, aké kroky možno prijať. Jedným z výsledkom prieskumu bolo opäť, že najväčšia motivácia prichádza e, zo zdroja dobrej legislatívy. Legislatíva je stále nástrojom, ktorý zlepšuje riadenie tejto témy eh, bezpečnosti a zdravia na pracovisku. Predchádzajúca komisia vložila veľa práce do novelizácie smernice o mutagénoch a karcinogénoch a my k tomu sme predkladali príspevky. Ja viem, že aj pán komisár Schmidt teraz bude pokračovať v práci na mutagénnych a karcinogénnych látkach na tejto smernici a bude tam sa snažiť zaradiť ešte ďalšie e, látky. Pokiaľ ide o otázku toho, koľko rôznych faktorov môže vyvolať rakovinu, napríklad práca s nebezpečnými látkami, práca na zmeny, e, nočná práca, to tu bolo spomenuté. Áno, existujú výskumy, ktoré hovoria o tom jednoznačne, že takéto faktory môžu e, vplývať a prispieť k vzniku rakoviny a z tohto dôvodu tento rok začíname e, s prieskumom o vystavení pracovníkov karcinogénom a uplatňujeme tam úplne novú metodológiu, pri ktorej budeme schopní vidieť, aké faktory existujú na pracoviskách v špecifických sektoroch a e, tam e, je zahrnuté aj skúmanie práce na zmeny a nočná práca je tam takisto zahrnutá. Budeme teda skúmať kombinácie faktorov, ktoré môžu viesť k vzniku rakoviny. Je to veľmi dôležité. Psychosociálne faktory. Áno, aj to je medzi prioritami na agende. Sme svedkami toho, že máme stále viac chorôb z povolania, ktoré sú vyvolávané psychosociálnymi rizikami. A preto je to vec, na ktorej sa priebežne pracuje. Ako som už spomenula, začneme sa opäť, zúrazňujem opäť zaoberať mentálnym zdravím a psychosociálnymi rizikami, a to na pozati digitalizácie. Um, toto je jeden z aspektov, ktorému sa budeme venovať v rámci našej novej práce. Ako to ovplyvňuje pracovníka, keď pracuje na platforme napríklad alebo spolupracuje s robotmi? Nemáme v tejto oblasti poznatky či skúsenosti, ale budeme sa snažiť niečo zistiť a budeme sa snažiť predložiť aj nejaké odporúčania, riešenia. Najmä čo sa týka veľkých spoločností. E, tieto veľké podniky už majú aj niektoré osvedčené postupy vytvorené. Téma digitalizácia. E, na tomto spolupracujeme s partnerskými agentúrami a skúmame vplyv digitalizácie na bezpečnosť a zdravie na pracovisku. Digitalizácia po kampani o svalovo-kostrových ochoreniach bude ďalšou témou e, v kontexte práce pardon, zdravia na pracovisku. Bude to súčasťou kampane. No a teraz rodové aspekty. Pre EU OŠA rodový aspekt je prierezový aspekt, ktorý e, integrujeme do každej našej práce, či už ide o nebezpečné látky alebo iné záležitosti. Už máme poznatky o tom, že práca s nebezpečnými látkami e, má odlišnú podvahu v závislosti od e, toho, či tú prácu robia muži alebo ženy. Na ženy to vplýva inak, preto je treba príjmať iné opatrenia. Takisto aj svalovo-kostrové ochorenia, to je to isté. Ženy väčšinou pracujú v sektore služieb a to je oblasť, kde svalovo-kostrové ochorenia patria k e, najzávažnejším chorobám, ktoré vyplývajú priamo teda z tej práce. No a potvrdzujem to, čo povedali predrečníci. Čakajú nás rozpočtové škrty, hoci ešte neboli definitívne schválené, ale už sa zamýšľame nad tým, ako e, zefektívniť našu činnosť, ako využiť synergie s ostatnými agentúrami, ako uh, sa podeliť o služby a tak ďalej. Budeme teda trošku reorganizovať našu prácu. Všetci e, budeme čeliť e, finančným škrtom a dúfajme, že budeme môcť plniť naďalej úlohy, ktoré máme v mandáte. Ak som na niečo zabudla, e, môžete mi to ešte pripomenúť. Ďakujem. Ďakujem. Pozerám sa ešte tu doprava. Kto ostal? Ďakujem. Pokiaľ ide o Európsku nadáciu pre odbornú prípravu, začnem e, tou pracovnou zaťažou a rozpočtom. Nuž, e, od tohto sme sa odrážali, keď sme pripravovali novú stratégiu. Pracovali sme na súčasných návrhoch, ktoré sú teraz na stole a Eh, opírali sme sa pritom o rozpočet, eh, ktorý ostane stabilný, ale nezohľadnili sme eh, infláciu v ďalšom VFR. Budeme musieť sa zamyslieť samozrejme nad zefektívnením našej práce, nad lepším zacielením a nad tým, ako zlepšiť synergiu s programami komisie. A ešte jedna poznámka. V zahraničnej činnosti Európskej únie v oblasti odbornej prípravy nechybajú zdroje. E, návrhy rozpočtového orgánu sa zvyšujú alokácie pre programy, ktoré sa venujú zručnostiam a vzdelávaniu a odbornej príprave sa zvyšujú a otázkou je, ako by sme mohli podporiť implementáciu týchto programov a ako expertíza ETFF e, môže byť užitočná v tomto kontexte. To je pre mňa najlepšia synergia, podľa mňa a o tom diskutujeme s rôznymi partnermi v Európskej komisii, najmä s DG Employment, DG DEFCO a s DG NEAR. Pokiaľ ide o počet agentúr, počuli ste rôzne názory, pracujeme mimo EÚ, ale profitujeme z toho, že si vymieňame skúsenosti, najmä s Eurofundom v téme podnikov a s CDFOPom ale aj s inými agentúrami. Nebudem už opakovať to, čo Jurgen povedal, pokiaľ ide o jednotlivé oblasti. Teraz k otázke kvalifikácií a budúcnosti kvalifikácií v ehm, Stredomorí, v štátoch Stredomoria. My toto re- pravidelne regulujeme cez tzv. turínsky proces. A pracujeme teraz tento rok na štátoch Stredomoria. Pred dvoma rokmi sa konala veľká medzinárodná konferencia, kde sme skúmali e, zručnosti v našich partnerských štátoch e, na to, ako sa rozvíjajú a videli sme, že je tu e, diskrepancia medzi novými trendami ako priemysel 4.0 alebo diagnoza Davosu a realitou v partnerských štátoch, kde toto síce je pravda, ale platí to iba pre veľmi malú časť ekonomiku. A to sa nezmení ani v najbližšej budúcnosti. A my by sme mali popracovať teraz na tých e, tradičných sektoroch ekonomiky. Pozrieme sa trošku na to, ako sa darí e, väčšine ekonomiky. E, chceme sa pozrieť e, na ponuku a dopyt na trhu práce, kde sú nezhody nesúlady. Budeme robiť sektorové štúdie. Prvá sektorová štúdia sa začne v polovici roka 2020 a na tom základe chceme pripraviť odporúčania a predložiť nejaké myšlienky, nápady pre partnerské štáty. Pre nás je to veľká a dôležitá zložka práce. Ďakujem za to, že ste sa na to spýtali. Potom Ďalšia otázka, tie kvalifikácie, teória versus prax. My máme veľa praktickej práce, e, využívame výskum, partnerské hodnotenia, e, prácu CDFOPu a iných sietí v EÚ, ktoré majú podporu či už Európskej komisie alebo členských štátov. E, skúsenosť členských štátov je pre nás veľmi cenná a snažíme sa to vždy implementovať v praxi v partnerských štátoch. A zaujímavým faktorom pre náš spôsob práce je to, že e, väčšinou naši partneri sú veľmi ochotní, veľmi dobre spolupracujú. VU, e vzdelávanie a odborná príprava sú vnútroštátne právomoci, preto máme určité hranice a keď spolupracujeme na vývoji rámcov, spolupracujeme s partnermi, ktorí e, môžu využívať európske rozvojové programy a tam sa treba snažiť o efektívne e, využitie tých zdrojov. No a e, ak vás zaujímajú tieto témy, v novembri sa koná konferencia o kvalifikáciách a o prínosoch kvalifikácií pre podniky, ľudí, verejné správy, pre sociálnych partnerov a tak ďalej. Zbierame osvedčené postupy a skúsenosti e, z rôznych kontextov, vrátane z členských štátov Máme stovky rôznych príkladov z praxe a máme príručku o kvalifikáciách, o tom, ako e, pracovať v kontexte nových realít, ako je platformová práca a tak ďalej. Potom tie prierezové otázky ako rodová problematika, demografické zmeny, už nemám veľa čo dodať pre nás. Toto sú základy. E, základné predpoklady, o ktoré sa opierame. Keď hovoríme o nejakej systémovej transformácii v štátoch, toto sú piliere našej analýzy. E, a sú to piliere návrhov, ktoré potom predkladáme štátom. Samozrejme, závisí to aj od sektora, tieto aspekty. Niektoré štáty e, majú lepšie demografické predpoklady alebo čo sa týka rodovej rovnosti sú niekde v priemere eh, Európskej únie a potom sú štáty, ktoré sú na tom veľmi zlé. V ETFF máme eh, také pracovné prostredie, ktoré reflektuje toto všetko na všetkých úrovniach. Máme väčšinu zamestnancov žien, ehm, takže v tomto hľade je to pozitívne. Dvaja kolegovia, ktorí sú pozorovatelia v Európskom parlamente, položili otázky, e, za ktoré ďakujem. Áno, kvalita príspevkov, e, kvalita expertných príspevkov musí byť vysoká, máte pravdu. A veľmi dobre ste poukázali na Eh, ambície, na to, čo žiada komisia a na možnosti, ktoré máme v našom rozpočte. Eh, áno, o tomto sa tiež u nás veľa hovorí. Náš prístup v novej strategii je taký, že nechceme zastaviť túto konverzáciu. Máme 29 partnerských štátov v našom susedstve a máme určité zdroje, ktoré sú limitované. A my by sme chceli viac prispieť k práci, ktorú robí Európska únia mimo týchto partnerských štátov, ale to, na to potrebujeme viac peňazí, viac zdrojov. Je to veľmi jednoduché. Mohli by sme samozrejme možno efektívnejšie využiť naše súčasné zdroje, ale ak chceme prekročiť náš terajší rámec, musíme získať viac e, peňazí. berieme na vedomie to, čo hovorí pán Sarkas a aj to, čo povedala pani Bauer. Či by sme možno nemali viac spolupracovať s vašim výborom? Nuž áno, my sme otvorení a ochotní. Radi by sme s vami viac spolupracovali. Architektúra agentúr trošku reflektuje spôsob, akým nás riadi Európska komisia máme veľa kontaktov aj s inými agentúrami, to má svoju logiku. A taktiež pracujeme aj v oblasti vonkajších vzťahov. No, to sa vždy dotýka vonkajších zahraničných vzťahov. Máte tú vnútornú aj zahraničnú dimenziu, ktoré sa dotýkajú. A preto by sme mali určite E, využiť e, túto možnosť, ktorú aj vy ponúkate. Mali by sme viac aj informovať a zapojiť aj kolegov z výboru pre rozvoj. Ale v našich vlastných vzťahoch s Európskou komisiou, tam pracujeme najviac s DG NIR, DEVCO a s DG pre zahraničie, to sú naši hlavní partnery. Spomenuli ste Africkú úniu, áno, to je E, pre nás e, dôležitá oblasť možného rozvoja. Robíme už aj nejakú prácu na kontinentálnom kvalifikačnom rámci, ktorý by reflektoval aj európsky kvalifikačný rámec. Máme na to projekt a prinášame expertízu z ETF. No, to je, to je no, zaujímavý nový potenciálny uh, rozsah práce, nová potenciálna možnosť. No a ešte Ela e, dostane slovo na záver. Ďakujem. Ja sa vyjadrim stručne, lebo som počul iba dve špecifické otázky pre Elu. E, počet inšpekcií. Bude určite viac než jedna inšpekcia, tak ako to žiada správna rada. No a mali sme takisto povedať, e, že Ela nezačína od nuly. Existujú bilaterálne dohody medzi vnútroštátnymi inšpektorátmi práce, E, ktoré už v minulosti predpokladali takéto spoločné, spoločné inšpekcie. ELA by mala zintenzívniť prácu a je treba sprístupniť nejaké, tém, nejaké šablónové dohody, modelové dohody e, pre tieto inšpektoráty, keď ich chcú e, využiť. To by mal byť doplnok súčasnej práce. No a potom ďalšia otázka sa týkala, či sme dostali nejaké dopity. Dostali sme list napríklad od Etuku, o prípade, ktorý sa týka viacerých členských štátov. E, väčšina e, otázok sa týka vysielania pracovníkov, že to má zlé podmienky a tak ďalej. A pokiaľ ide o implementáciu článku 8, oni poslali tieto e, listy členom správnej rady, ktoré, ktorí zastupujú vždy jeden členský štát. A ja teraz získavam, zbieram od nich odpovede a pošlem to všetko sociálnym partnerom opäť. Chceme samozrejme implementovať všetky články nariadenie v rámci článku 8. Bude na to špecifická procedúra. Je to naozaj zásadná myšlienka, ale musíme si uvedomiť aj to, že úloha sociálnych partnerov v inšpekciách e, je veľmi odlišná v každom členskom štáte. E, viete veľmi dobre, že v niektorých členských štátoch sociálni partnery sú aktérom inšpekcií doslova a v iných členských štátoch sa nepodielajú na inšpekciách. A to si ale samozrejme správna rada uvedomuje a my hľadáme teraz nejaké vhodné riešenie, ktoré bude vyhovovať e, odlišným podmienkam. Ďakujem veľmi pekne za účasť, e, za to, že ste predstavili váš pracovný program. Ďakujem aj expertom za výbor EMPO Ďakujeme za otázky. Získali sme dobrý prehľad o tom, čo príde, čo sa stane. A e, poprosím vás, aby ste pokračovali v dobrej práci. A teraz uh, bude predsedať niekto z predsedníctva. A ja sa presuniem opäť do auditória. Bom dia a todos. Vamos continuar os trabalhos desta sessão. Dobrý deň prajem. Prajem všetkým dobrý deň. Budeme teda pokračovať v našej práci. Máme tu prezentáciu za Eurofound, pokiaľ ide o kompozíciu zloženie rodiny a poprosím teda našu hostku, aby to predstavila. Ďakujem veľmi pekne za možnosť odprezentovať tento túto informáciu, ktorú spomenul už kolega. My sme týmto vlastne e, sa dopracovali k výsledku tejto našej štúdie v spolupráci s kolegyňou, ktorú by som takisto chcela týmto pozdraviť. Táto správa sa teda týka toho, ako sa mení kompozícia domácnosti a takisto otázok podmienok, ktoré vedú k blahobytu. Sú tu viaceré otázky, ktoré sa týkajú starostlivosti a chceli by sme teda a chceli by sme sa venovať určitým otázkam, ktoré sa týkajú tejto problematiky. Nás zaujíma, či sociálna politika berie do úvahy aj heterogenitu heterogénnosť e, kompozície domácnosti. Vychádzame teda z údajov, porovnávame tu teda obdobie z, od roku 2007 až 2017 a takisto, pokiaľ ide, berieme do úvahy otázky týkajúce sa príjmu a takisto údaje, e, ako napríklad European Quality of Life Survey, to je takisto za obdobie 2007 až 2016. Takisto sme vychádzali z ďalších zdrojov, ako napríklad tie, ktoré vidíte na priesvitke Generations and Gender Panel a ďalšie. Takže pokiaľ ide o tie hlavné typy domácnosti, eh, máte tu domácnosti, kde žije jedna osoba, takisto sa pozeráme na otázku kohabitácie, porovnaní s tým, ako je to v pároch, kde sú páry zosobážené, takisto rodičia s deťmi, rodičia bez detí, respektíve páry s deťmi, páry bez detí a takisto aj otázky rodín, kde sú deti adoptované. Na konci tej správe sa takisto pozeráme aj na multigeneračné domácnosti, takisto prípady, kde mladí ľudia žijú so svojimi rodičmi. Takže prečo sa pozeráme na domácnosti, kde žije jeden človek? Tretina domácnosti v Európskej únie teda je práve tohto typu. A dôvod, prečo si zasluhujú pozornosť, je, že tu máme rastúcu tendenciu v tejto oblasti vo všetkých krajinách v Európskej únii a pretože tu je častokrát iba jeden druh príjmu, tak je to veľké riziko sociálnej exklúzie a chudoby. Pokiaľ ide o krajiny, proporčne, ak sa na to pozrieme, tak sa to týka hlavne východných, e, východoeurópskych krajín, Maďarsko, Bulharsko, Litva a ďalšie, ale ďalšie krajiny, kde teda kedy bolo najväčšie množstvo takýchto domácností, ako napríklad Belgicko, Dánsko a ďalšie, tak tam je teda tá tendencia klesajúca. Treba takisto povedať, že e, takéto osamotený spôsob života súvisí aj s vekom v niektorých krajinách je to nezvyklé, ako napríklad vo východnej Európe. Ľudia, ktorí žijú osamotení alebo sami, to sú tí starší ľudia, ktorí prišli o partnera a väčšinou sú to ženy až dvojnásobne v porovnaní s mužmi kvôli očakávanej dĺžke života. Eh, mladí ľudia eh, takisto sú v niektorých krajinách eh, v situácii, kde opúšťajú teda rodičov relatívne skoro. A pokiaľ ide o riziko, ako som už povedala, máme tu väčšie riziko v týchto prípadoch vo všeobecnosti, ale väčšie riziko je v pobaltských krajinách a najnižšie riziko je v Grécku, Španielsku a Maďarsku. A pokiaľ ide o otázku zdravia, mám nejaké údaje v našej správe, pokiaľ je všetky vekové skupiny, je to horšie, zdravotné, zdravotná situácia je horšia, pokiaľ ide o tieto jednoosobové domácnosti. Chorvátsko malo najväčšiu mieru starších ľudí, ktorí žijú sami a ktorí mali zlé zdravia. Írsko zase malo najmenšiu mieru takýchto domácností. Je to veľmi dôležité, pretože ľudia, ktorí žijú sami, osamotene využívajú zdravotné e, služby oveľa viac ako iní. V stručnosti ešte jedna vec, pokiaľ ide o tieto domácnosti, kde žijú iba jeden človek, pokiaľ ide o otázku spokojnosti, ak sa pozrieme na škálu 1 až 10, tak väčšinou sú to ľudia, ktorí nie sú spokojní v porovnaní s tými, ktorí žijú s ostatnými v domácnosti. To je práve pokiaľ ide o tento faktor, ale treba povedať, že sa to rôzni pokiaľ ide o východné krajiny a Portugalsko, tu to môže súvisieť aj s tým, ako som už povedala predtým, to, že niekto žije sám, to nie je teda voľba, ale skôr je to teda výsledok toho, že jeden z tých partnerov prišiel od toho druhého. A pokiaľ ide o rozdiel spokojnosti, ten je vyšší práve pokiaľ ide o, o tú skupinu ľudí 35 až 60 rokov, pretože si myslíme, že toto je to obdobie, kedy je najmenej pravdepodobné, že ľudia budú žiť sami. Takisto vidíme, že pokiaľ ide o frekventované sociálnych kontaktov, e, zvyšuje e, problémy a teda môže zlepšiť situáciu, pokiaľ ide o spokojnosť a znižuje teda otázku sociálnej exklúzie. Pokiaľ ide o politiku, pokiaľ ide o starších ľudí, vidíme, že ľudia sú spokojnejší, keď žijú e, sami, ako keď žijú v multigeneračných e, domoch. To znamená, takisto tu máme určité schémy, pokiaľ ide o spolužitie, pokiaľ ide o viaceré generačné projekty. A pokiaľ ide o formy sociálnej interakcie, takisto sa spomenula aj digitálna kohézia z viacerých dôvodov. Pokiaľ ide o páry, štvrtina domácnosti v Európe pozostáva teda iba z páru dvoch ľudí, ktorí sú vo vzťahu a žijú spolu. Vieme, teda ide tu o kohabitáciu v porovnaní s tými, ktoré sú zosobášené. Dôvod, prečo je dôležité to sledovať, je, že tu máme nary e, rastúcu tendenciu vo všetkých krajinách, pokiaľ ide o túto, tento typ domácnosti a kohabitujúci partnery v podstate nemajú rovnaké práva vo všetkých krajinách ako tie, ktoré sú zosobášené. Týka sa to hlavne Francúzska, nordických krajín, kde vlastne páry majú tendenciu, že teda už predtým, než sa zosobášili, žili dlhší čas spolu, ale je to menej bežné vo východnej Európe, ale narastá to. V Bulharsku v roku 2007 bol veľký nárast a pokiaľ ide o spokojnosť, zosobášené páry majú lepšie hodnoty ako kohabitujúce páry, ale nás, sú tu určité signály, že e, táto situácia sa môže zmeniť. Takže treba povedať tým, že sa, tým, že sa e, stále oddialuje to, že sa páry zoberú, tak boli uvedené viaceré opatrenia na úrovni štátov, vo väčšine krajín treba povedať, že tieto páry sa musia v istej forme podobe registrovať. A teraz v stručnosti, pokiaľ ide o páry rovnakého pohľavia, pretože tu bolo iné zaobchádzanie ako v inom prípade. Nemáme teda veľký výskum, pokiaľ ide o túto oblasť doposiaľ a preto sme sa snažili zohľadniť to v našom výskume na to, aby sme skontrolovali to, že ako sú zastúpení v tých oficiálnych štatistikách Hlavný záver je, že tie štatistiky nie sú spolahlivé. V správe hovoríme, prečo nie sú spolahlivé, ale treba povedať, že sme zohľadňovali my predovšetkým zamestnanosť, e, takisto e, to, kde žijú, akým spôsobom bývajú. Zohľadňovali sme otázku sociálnej exklúzie a takisto aj otázku podpory zo strany rodiny. Považovali sme to za dôležité spomenúť to. A pokiaľ ide o uznávanie alebo schvalovanie vzťahov jedného pohľavia, toto uznávanie sa v niektorých prípadoch zlepšuje. Pokiaľ ide o prípad párov, dôchodku, dôchodcov, je tu pomalý nárast a to koreluje v podstate aj s rastúcou dĺžkou života, predovšetkým pokiaľ ide o Európu. Takisto pokiaľ ide o domácnosti, kde žijú ľudia, ktorí sú teda už v penzii, týka sa to Belgicka, Luxemburgu a ďalších krajín, ale v stredoeurópskych krajinách ako Slovensko, Maďarsko a iné tam je klesajúca tendencia. Je to veľmi dôležité, pretože po veku 65 E, po 65. roku života je lepšie, ak tieto osoby v tomto veku žijú s niekým a ak žijú tieto osoby s partnerom, tak sú to aj určité finančné benefity. Je tu takisto aj rodový rozmer. Ženy sú vo väčšom riziku ochudobnieť alebo byť v chudobe. Penzie žien sú nižšie ako penzie mužov. V niektorých krajinách sa vyplácajú tzv. penzie na prežitie, na to, aby ženy neopadli do tej oblasti chudoby. Riešia sa tieto problémy viacerými spôsobmi. A pokiaľ ide o domácnosti s deťmi, Predovšetkým sme sa teda sústredili na domácnosti bez detí, Sú tu viaceré typy pod, aj v rámci tohto typu, avšak nebol tu nejaký, nebolo tu nejaké navýšenie, pokiaľ ide o túto oblasť. To, sa, to navýšenie sa týkalo pobaltských krajín. A pokiaľ ide o rodiny, kde teda máte pár a majú dieťa, na tie sa sústredí vlastne štát vo svojich politách, ale je to iba 28% všetkých domácností v Európskej únii. Máme tu pokles, pokiaľ ide o takéto typy rodín. To sa nameralo na Cypre, v Malte a Maďarsku. A dôvody, prečo takáto situácia je, tie som už spomenul, ale sú tu niektoré krajiny ako Írsko a Grécko. Treba povedať, že toto je ten najviac zastúpený typ rodín. Ak porovnáme rodiny s deťmi a bez detí, zistenie je očakávateľné, že e, rodiny bez detí sú na tom relatívne lepšie, ale je tam menšia spokojnosť so životom v porovnaní s tými, ktoré majú deti. Týka sa to Rumunska, Estonska, Litvy a ďalších krajín. Nie je to aplikovateľné vo všetkých krajinách, kde je Francúzsko, Belgicko a ďalšie krajiny, tam nebol až taký rozdiel, pokiaľ ide o páry, ktoré mali deti alebo nemali. Nesmieme zabúdať na to, že sú to mladé páry a majú dva príjmy. Hlavný problém, pokiaľ ide o rodičov, to je zosúladenie pracovného a súkromného života. Otcovia, ktorí majú deti, pracujú dlhšie ako tí, ktorí nemajú deti a je tam väčší stres, pokiaľ ide zosúladenie pracovného života. Týkalo sa toho Maďarska a Belgicka Matky na druhej strane, pokiaľ ide tento typ rodín, robia teda domáce práce, aj keď teda chodia do práce. Polovica žien v týchto rodinách pracuje 14 hodín a viac, pokiaľ ide o domácnosť a takisto majú k tomu ešte prácu a zodpovednosť za deti a takisto sú tu ešte e, rozdiely, pokiaľ ide o matky, ktoré zarábajú menej ako tie, ktoré nemajú deti a toto prispieva v podstate aj k nižším príjmom. Takisto treba povedať, že v rámci našich výskumov, pokiaľ ide o investície do vzdelávania detí, predovšetkým pokiaľ ide o príspevky na deti, ktoré sú mladšie ako 3 roky a ďalšie formy príspevkov, tieto pomáhajú, pokiaľ ide o to otázku zosúľadovania pracovného a súkromného života. A pokiaľ ide o domácnosti, kde žije rodič s dieťaťom, iba jeden, Treba povedať, že sú to viaceré formy pomoci. Títo sa sústredia predovšetkým na to, aby e, sa rodičia dostali teda do práce, na pracovisko Máme tu obdobie 2007 až 2017, ktoré sme sledovali a bola, kedy sme tu mali povádzke krajiny, kde to bolo proporčne najviac zastúpené, to išlo dolu. Teraz tu máme prípady takýchto domácností najviac zastúpené v Slovensku a ďalších krajinách. Politika v tejto oblasti by sa dala zlepšiť, pokiaľ ide o také krajiny ako Spojené kráľovstvo. To bol jeden z príkladov, Sú tu viaceré formy finančnej pomoci na to, aby si títo rodičia našli prácu alebo dostali sa na trh s prácou opäť, ale treba povedať, že sú tu viaceré problémy. Takže pokiaľ ide investície do starostlivosti o deti, sú tu viaceré formy pomoci, aby sa odstraňovali tie bariéry. A teraz sa pozrieme na tzv. zmiešané rodiny, kde sú adoptované deti, to je istá forma diverzifikácie domácnosti. Máme tu dôkazy, že čo do počtu to narastá, pokiaľ ide o komplikované formy rodiny, takže ťažko sa to nejako mapuje na úrovni štatistík, ale treba povedať, že sú páry, ktoré vlastne pozostávajú z rozvedených rodičov a máme tu nedostatočný počet porovnateľných údajov. Predsa len snažíme sa hľadať tie informácie, ktoré sa nám podarilo nájsť. A pokiaľ ide o ten výskum ohľadne spokojnosti rodín, treba povedať, že tieto rodiny sú spokojnejšie ako tie rodiny, kde je iba jeden rodič, ktorý sa stará o dieťa ale predsa len sú tu finančné problémy, s ktorými sa musia vysporiadať. Politiky, ktoré sú tu, e, pokiaľ ide o príspevky na deti, tie pomáhajú predovšetkým v tých prípadoch, kde tí rodičia boli uznaní ako adoptívni rodičia. A toto pomáha aj pokiaľ ide o zlepšovanie vzťahov medzi deťmi a rodičmi. Nože, na záver, pokiaľ ide o väčšie domácnosti s viacerými generáciami, e, to má, pod tým máme na mysli trojgeneračnú domácnosť, e, e, my sme si všimli, že že v rámci takýchto rodín um, sa, sa poskytuje starostlivosť detí, starostlivosť starších a um, že, sú, že, že, že, že sú tam určité, určité potreby a často je to a, a často je ten dôvod, prečo žijú spolu skôr nedostatočný e, príjem než, e, než, e, než voľba. No a problémy teda pokiaľ ide o, o, o životnú úroveň, tak e, v, na dedinách sme nezaznamenali také rozdiely napríklad ako v mestách, takže pokiaľ ide o tých, ktorí sú e, starší ako... Teda, ale, ale na deti to teda nemalo nejaký dosah. E, Ehm, no a úplne na záver máme kategóriu mladých dospelých, ktorí žijú s rodičmi a táto kategória sa čoraz rozrastá a nie je to nutne kvôli kríze. Uh, ide, ide, ide skôr o teda určite to má, určite to má aj, aj, aj pozitívne aspekty. No a potom len na záver, my uznávame, že existujú rôzne typy rodín, máme, máme dôkaz eh, aj eh, pre jednotlivé aspekty v súvislosti s kohabitáciou, ehm, možno, že mm, určite to prispieva aj k znižovaniu úrovne chudoby. Ja som hovorila už aj politike, pokiaľ ide o ehm, teda napríklad v prípade starších ľudí títo ľudia sa dožívajú vyššieho veku, pretože je pre nich lepšie, keď, keď, žijú, do svo, keď, keď žijú so svojimi príbuznými. Ďalej je veľmi dôležitá sociálna podpora, starostlivosť o deti a teda potrebujeme príslušné politiky, aby sme naozaj pomohli aj, aj mladým ľuďom môcť sa odsťahovať z rodičovského domu a e, žiť nezávisle. Takže Veľmi pekne ďakujem. Rada by som teraz dala slovo kolegom. Pán Denčo, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za túto hĺbkovú analýzu. Máme, máme teraz predstavu o tom, e, kde, kde teda dochádza k takýmto zraniteľným situáciám a, a to je veľmi dôležité aj k ďalšej tvorbe našej sociálnej politiky. Pokiaľ ide o domácnosti, e, teda k tým, k tým, k tým nerodinným e, domácnostiam, keďže nehnuteľnosti sú čoraz drahšie v Európe, myslím si, že takéto domácnosti? Máte pod tým teda na mysli mladých ľudí, ktorí zdieľajú nejaký príbytok? Zrejme, ale dôsledkom takejto skutočnosti je mm, kríza s nehnuteľnosťami. Um, potom pokiaľ ide o bezdomovcov, často ľudia nemajú domov a mm, na nejaký čas, povedzme, žijú, žijú v iných domácnostiach s inými ľuďmi a, a často napríklad migranti pobývajú v rámci verejných infraštruktúr. Zanalizovali ste e, e, túto situáciu aj z tohto pohľadu, pretože osoba, ktorá teda nežije na ulici, ale, e, a teda, ale nemá svoj príbytok, nemá svoju vlastnú domácnosť, ale žije u niekoho iného. No a potom ja som bol predseda e, medzi skupiny LGBTI a som veľmi rád, že ste analyzovali aj situáciu párov rovnakého pohľavia. E, ako, ako, ako to vnímate napríklad v krajinách, kde je povedzme, kde je povedzme menej tolerantnosti voči takýmto párom a tak ďalej. Ak teda porovnáte jednotlivé typy krajín a, a ešte pre, predsa len ešte jedna vec, nedokážem to vysvetliť, ale vy ste hovorili, že otcovia pracujú dlhšie než e, muži bez detí. Čo, čo to znamená? Neviem, či som tomu správne porozumel. Veľmi pekne ďakujem aj tiež mám otázku na nášho hostia. A to súvisí s predchádzajúcou otázkou. Tu ide, e, vy ste nám tu predstavili určité číselné údaje a hovorili ste, že tretina domácností pozostávajú z jednej rodiny. Ja sa chcem spýtať, máte nejaké údaje v súvislosti s vekom? Ide o mladšie osoby alebo staršie osoby? Typujem, že sú to asi staršie osoby. Ho, sice hovorili ste nám, že aj um, mladí žijú so svojimi rodičmi. Ja si pamätám, keď som sa presťahovala, e, keď som žila na univerzite, tak som, ta, tak som žila s ďalšími kolegami, s ďalšími študentami. Čiže spoločne sme si prenajali byt a preto by som rada vedela, či sa to, do akej miery sa to odráža vo vašej štúdii. Potom páry, či už rovnakého pohľavia alebo nie. Tam, tam ste hovorili o, o vysokej úrovni neistoty či nízkych platoch. Možno, že je to jeden z faktorov, ktorý má dosah na to, že nemali možnosť, respektíve, že si zvolili to, že nebudú mať deti. Eine Frage. Mám takisto otázku. Ďakujem za veľmi rozsiahlú správu, veľmi podrobnú. Ale v zásade e, sú tam fakty, ktoré sú e, dosť známe už z minulosti. Pokiaľ ide o pojem rodina, v každej krajine e, pojem rodina je vnímaný trošku inak. Napríklad u nás z politického pohľadu rodinu vnímame tak, že je tam dieťa. E, tým pokrývame vlastne všetkých. Pomáhame aj starým rodičom alebo párom rovnakého pohľavia. Ak e, vychovávajú dieťa, tak to vnímame ako rodinu, ale to niektoré členské štáty vnímajú inak. Možno by bolo na čase, aby Európska únia stanovila nejaké usmernenie v tejto oblasti. Bez rodiny nemôže existovať spoločnosť. Vy hovoríte vo vašej správe, že musíme vytvoriť lepšie podmienky pre e, škôlky, a zariadenia, ktoré sa starajú o deti, aby e, mohli rodičia pracovať. Ale možno by sme mali umožniť aj slobodným rodičom e, viesť nezávislý e, život. Mám tým na mysli plat za výchovu dieťaťa. <coughs> Hovorili ste, že matka napríklad týždeň 14 hodín denne stráviť domácnosťou Možno by aj odmena, finančná odmena za výchovu dieťaťa bola riešením, aby títo rodičia boli konečne um, nezávislí, mohli by si zaplatiť potom starostlivosť o deti uh, sami. Nemusíme dávať miliardy do škôlok. Myslím si, že vaša správa je dobrá, ale nemá nejakú víziu do budúcnosti a ja som si od toho sľuboval viac. Ďakujem. Uh, Veľmi pekne ďakujem za položené otázky. Začnem domácnosťami, ktoré nie sú rodinnými domácnosťami. Áno, zistili sme, že ide o mladšie ročníky, že je pravdepodobnejšie, že, že ide o osoby z inej krajiny, čiže nešlo nutne o migrantov, išlo, išlo, išlo skôr o zahraničných pracovníkov. Uh, a nezaznamenali sme nárast e, v Európe, pokiaľ ide o krízu s nehnuteľnosťami, respektíve s krízou bývania. Um, v niektorých krajinách áno, predpokladali sme to, že je pravdepodobnejšie, že deti sa skôr nasťahujú naspäť e, k rodičom. Uh, než by žili v takomto type domácnosti, pretože jednoducho došlo aj k nárastu nájmov a podobne. Neriešili sme kategóriu e, ľudí bezdomová, pretože, pretože na nich sa nevzťahujú e, žiadne oficiálne prieskumy či štatistiky, takže potrebujeme sa zrejme pozrieť na, na túto kategóriu v rámci inej štúdie. My sme sa nimi nezaobrali, nie je to jednoduché. Potom, pokiaľ ide o pár rovnakého pohľavia, Nuž, e, oficiálna štatistika sa nimi, mm, sme, jednoducho to pokrytie je, je tak chabé v, v oficiálnych štatistikách. Skôr sa nám to lepšie e, analizuje v rámci tých krajín, kde skutočne sú uznávané e, takéto, takéto páry a, a, a kde teda je menej rozdielov, pokiaľ ide o sociálne vylúčenie. Ale keďže, keďže tie údaje sú tak obmedzené, pokiaľ ide o, o páry rovnakého pohľavia, tak je veľmi ťažké to idealizo- Eh, identifikovať podľa jednotlivých krajín. Potom, pokiaľ ide o, o otcov, ktorí pracujú dlhšie, v zásade oni poskytujú obživu svojej rodine. A eh, takže ten, ten, ten, kto má vyšší plat, pravdepodobne je tým, ktorý pracuje aj dlhšie a zostáva dlhšie v práci. Nutne tu nemusí ísť o otcov. Um, matky pracujú trošku menej, ale, ale tam sme nezaznamenali uh, takýto nárast ako v prípade otcov. Potom, pokiaľ ide o osamelých rodičov, tam je rozdiel medzi západom a východom. Vo, vo východnej Európy v východnej Európe, e, tam, tam, je, tam, tam, tam, tam je pravdepodobné, že e, sú to starší ľudia a na západe, v Škandinávii e, ide skoro mladší, ide, ide aj o mladšie ročníky. No a potom, pokiaľ ide o mladých, ktorí žijú s rodičmi, no už ani tam nemáme nejakú univerzálnu odpoveď. Sú rozdiely medzi tými krajinami a v správe potom konkrétnejšie hovoríme, o, o, ako je to v jednotlivých krajinách. Potom koncept rodiny, v jednotlivých krajinách. My sme sa snažili vyhnúť sa e, pojmu rodina, pretože snažili sme sa <laughs> hovoriť e, aj o rozmanitosti domácnosti. Snažili sme sa pozrieť na spôsob spolužitia. E, mnohé typy rodín nie sú napríklad pokryté, napríklad páry, ktorí žijú v rozličných domácnostiach, ale sú vo vzťahu, potom zmiešané typy rodina alebo no, nové typy rodín. toto sme sa teda, čo tým chcem povedať je, že potrebujeme viac údajov, treba zozberať viac údajov, aby sme sa mohli pozrieť aj na takéto typy spolužití alebo e, vzťahov. No a potom, pokiaľ ide o alternatívy, poskytovanie alternatív. My sme sa pozreli aj na situáciu, kedy sa starodičia starajú o deti, Um, snažili sme sa pozrieť na situácie, kedy nie je dispozícii starostlivosť o deti, alebo teda nejaké škôlky, jasle. Um, Snažili sme sa pozrieť na to, čo, v čom spočíva tá ťažkosť pre rodičov využiť uh, škôlku či jasle a všimli sme si, že mnoho rodičov stále mm, využije tú možnosť, že majú k dispozícii starých rodičov. Máme veľa príkazov, príkladov napríklad v Nemecku, e, osameli, kde osameli e, rodičia e, vlastne trpeli tým, že, že povedzme často je takáto starostlivosť e, o dieťa v škôlke v jaslách